Meine Damen und Herren, Dámy a páni, Kolleginnen und Kollegen, drahé kolegyne a kolegovia, požiadam vás, aby ste sa usadili. Vítam vás na dnešnom vypočutí s kandidátom na post komisára pre susedskú politiku a rozšírenie a vítam Johannesa Hána, vítam vás veľmi srdečne. Nie je to prvýkrát, čo sa zúčastňujete tohto procesu, pretože ako komisár pre regionálne otázky ste toto už zažili, no a niektoré z vecí, ktoré máte za sebou, posilnenie slabších oblasti a regiónov je tiež úlohou komisára pre susedskú politiku so všetkými problémami a mechanizmami, ktoré s tým súvisia. Dovolte mi na úvod objasniť pár technických otázok. Dezignovaný komisár dostane 15 minút na svoj úvodný prejav. Na záver bude mať 5 až 10 minút ešte priestor. No a každý Poslanec bude mať právo položiť otázku počas jednej minúty, na čo kandidát bude mať 1,5 minúty na odpoveď. Ak si to budete želať, tak bude k dispozícii ešte polminútová doplňujúca otázka, na čo môže komisár odpovedať ešte minútu. Koordinátori budú trochu privilegovanejší, počas sa teda v súlade s našou dohodou. Tí budú mať 4 minúty na otázky a odpovede. No a keďže sme slušní a zvorili ľudia, tak eh, podobný priestor dostane Bernd Lange, predseda výboru INTA. Ten mi dal včera len 3 minúty, ale my sme veľkorysí. Nie, aj on mi tiež dal právo na doplňujúcu otázku. Takže ja by som vám chcel pripomenúť, že po koordinátoroch a dostanú slovo predsedovia našich podvýborov a potom prejdeme k ostatným poslancom. Politické skupiny sme rozdelili do skupín, tak aby sa mohli prioritne klásť doplňujúce otázky, ale samozrejme aj menšie politické skupiny dostanú príslušný priestor. Poviem vám len jednu vec. Včera som sledoval jedno alebo dve vypočutia a musím povedať, že veľmi prísne budem dodržiavať rečnícky čas, pretože inak tých 45 rečníkov nezvládneme. No a ak vypadneme trochu z rytmu, tak to bude zlé pre kolegov, ktorí budú mať priestor na záver a pre celý priebeh. No a preto požiadam sekretariát, aby spustili časomieru a keď čas vyprší, tak je koniec. Takže ten bežný trik s tými poslednými poznámkami a poslednými pripomienkami nebude možný. Všetko ostatné spôsobí len zmetok, takže ja vás požiadam, aby sme to pri tejto príležitosti všetci dodržiavali. Ja myslím, že pán Hán má veľmi dôležité portfólio. Keď sa pozrieme na vývoj v krajinách východného partnerstva, to sú susedské alebo susedia Európy. Vidíme, že to je veľmi politická záležitosť. Na juhu, v krajinách južného partnerstva, sú to susedia Európy. Vidíme, že situácia tam tiež nie je veľmi dobrá a je až dramatická, takže pán Hán sa ujme pozície vo veľmi dramatickej situácii. No a situácia je taká, že komisia Junckera jeho, v jeho, podľa jeho vyjadrení povedala, že bude pokračovať v rozšírení, ale nezdá sa, že nejaké zrokovanie by mohlo byť uzavreté počas tohto volebného obdobia, ale chceme jasne ukázať, pán Hán, že naše povinnosti a záväzky voči krajinám Západného Balkánu. Si plne uvedomujeme, chceme ich plniť, no a to neznamená, že budeme zaostávať. Rovnako má rokovací mandát aj Turecko, v ktorom je jasne napísané, že záverečným cieľom je členstvo a keď v rámci rokovania prístupového procesu sa objavia nejaké problémy, tak sa to v rokovaniach jasne a procese odzrkadlí. Máme povinnosť teda viesť otvorený proces, transparentný proces a ja by som vás chcel požiadať, aby ste nám nás oboznámili so svojimi úvahami a myšlienkami a potom prejdeme k diskusii. Johannes Hahn, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci a poslankyne výborov, všetci účastníci a poslucháči a diváci. Ja by som vám chcel predstaviť vízie, vízie pre moje portfólio, dva hlavné oblasti, európska susedská politika a rozšírenie a rozšírovacie alebo rokovanie o rozšírení Európskej únie. Teším sa na spoluprácu s vami v týchto veľmi zaujímavých a dôležitých otázkach. Vaše názory sú veľmi dôležité pri štrukturovaní mojej budúcej úlohy. Európska únia uh, pustila prelomový mierový projekt a tak politika susedstva, ako aj politika rozširovania sú pokračovaním tohto projektu mierového, vybudovaného na našich základných hodnotách. No a nezabúdajme na to, že približne pred dvoma rokmi sme obdržali Nobelovú cenu za mier. Ja profil Európskej únie v obidvoch oblastiach chcem konkretizovať. Európska únia musí byť priamo v teréne jasne viditeľná a zastupovať naše záujmy. A je to tiež nevinutný reformný partner pre naše susedské štáty. Európska únia musí si jasne stanovovať ciele, musí byť ambiciozná a sebavedomá pri plnení svojej úlohy ako aktívneho hráča v politike susedstva a musí byť otvorená v komunikácii e, o našej práce s našimi občanmi, ako aj v zahraničí. To vidím ako moju misiu v súladení a harmonizácii práce s Európskym parlamentom a vysokou predstaviteľkou a podpredsedničkou komisie. Dámy a páni, dovolte, aby som začala rozšírením. Pán uh, Juncker povedal, že nedojde k žiadnym ďalším rozšíreniam počas najbližších 5 rokov, pretože je teraz čas, aby sme konsolidovali to, čo sa dosiahlo medzi 28. A realisticky prakticky žiaden partner v podstate ani nebude plne pripravený v takomto období. Ale neznamená, že máme zastaviť naše činnosti alebo nekonať. Práve naopak. Moja úloha bude pomôcť sa tým krajinám, ktoré sa chcú do EÚ pripojiť a zabezpečiť všetky to, aby všetky kritéria boli plne splnené. Moje čas, za, ako, keď som bol komisárom pre regionálnu politiku, mi preukázal, aké je nevyhnutné pripraviť nových budúcich členov EÚ dôkladne pre budúce zodpovednosti. Ja vidím také tri kľúčové otázky pre budúce rokovanie a rozširovaní. Otázka právneho štátu, základných práv, hospodárstvo a správne fungujúca demokracia. Tieto tri veci spolu s príslušnými administratívnymi kapacitami. Toto sú podstatné veci, E, počas našich rokovaní a môj hlavný leitmotiv bude kvalita, pred, kvalita je dôležitejšia než rýchlosť. E, tak už predtým budem sa snažiť pripravovať aj návrhy, ako zabezpečiť plnenie týchto priorít. A pokiaľ ide o spravodlivosť a právny štát, budem úzko spolupracovať e, s podpredsedom komisie, aj komisárom pre rodovú rovnosť a komisárom pre migráciu a vnútro, bojovať proti organizovanému zločinu, e, zabezpečovať administratívnu reformu, nezávislé súdnictvo, to sú základné veci, bez ktorých sa, ne, z ktorých sa nedá ustúpiť. A to isté platí pre základné práva. Diskriminácia nemá žiadne miesto v spoločnosti také, ako je, ktorá by sa chcela pripojiť k EU. A druhá taká kľúčová otázka je hospodárstvo naše úsilie v po ekonomickom raste a zamestnanosti. Chcel by som sa ešte raz pozrieť na ekonomické kritéria ehm, pre pridruženie. Pozrime sa na naše skúsenosti z európskeho semestra a zabezpečme, aby naše kritéria pre rozširovanie e, plne vyhovovali a splnili tí, ktorých sú, chcú stať členmi a aby to viedlo k ich e, lepšej prosperite. A je dôležité, aby e, aj to bolo trvalo udržateľné, musia, musia byť výsledky, ktorým ľudia rozumejú. Ja sa takisto budem vyjadrovať k reformám. Ja som už hovoril o regionálnej politike a chcel by som podporiť partnerov tak, aby sme identifikovali e, spoločné e, silné, spoločné sily, silné stránky a využili ich pri, e, pri úsilí pri zlepšenia týchto vybraných sektorov. Takisto je potrebné vybudovať si verejnú podporu v rámci predvstupovej podpory a tiež spolupracovať s medzinárodnými finančnými inštitúciami, aby sme vytvorili lepšie viditeľné výsledky. Tretia podstatná otázka je skutočná hlboká demokracia. Táto snemovňa a národné parlamenty prispievajú reformnému procesu v krajinách, ktoré chcú, chcú pristúpiť do Európskej únie, to znamená podporou ich spravodlivých volieb, podporou nezávislých médií, transparentnej vlády a na toto potrebujem vašu podporu. A keď chceme, musíme takisto spolupracovať užšie aj s občianskou spoločnosťou, aby sme zabezpečili reformy. Ja som povedal, že nesmieme e, zastať túto aktivitu. Naopak musíme ešte posilniť tieto aktivity s našimi partnermi musíme maximálne sa snažiť zabezpečiť regionálnu spoluprácu a pomáhať riešiť rôzne bilaterálne otázky a problémy. Naši partneri nemôžu sa dostať na európsku cestu, kým neprekonajú e, si dedičstvo z minulosti predovšetkým. Čiže ja sa budem maximálne snažiť, aby sa región stabilizoval a budem podporovať aj hlbší dialog medzi Belehradom a Prištinou. Krajiny Západného Balkánu musia byť oveľa lepšie prepojené medzi sebou aj s úniou. Tento región nesme byť len takou bielou, um, um, bielým miestom na mape eh, ciest, eh, železníc a energetických sietí. Je to v našom spoločnom záujme, aby sa rozširovala um, doprava energetická infraštruktúra na Západnom Balkáne v rámci sieti TNT a TNE. A toto musia byť eh, spoločné ciele a tie musia prekračovať hranice E, takisto by som chcel využiť svoje skúsenosti z e, práce regionál, komisára pre regionálnu politiku, aby som zabezpečil to, že investície musia byť efektívne a dobre zacienené a dobre spravované. Takisto by som chcel oživiť spoluprácu s, medzi makroregiónmi v samotnej EÚ. Chcel by som ďalej pracovať na tom, aby sa ten urliv mozgov, čo tu máme, skôr zmenil na cirkuláciu mozgov a podporiť programy mobility a napokon um, samozrejme musí sa Únia snažiť o podporu reforiem Turecku. Chcel by som modernizovať u e, colnú úniu, rozšíriť aby to, o to, aby pokrývala aj služby a verejné obstarávanie a polnospodárske produkty. Musíme e, presadzovať naše, naše spoločné záujmy, ale E, rokovania o, o pristúpení e, budú len úspešné len vtedy, keď Turecko sa skutočne bez výhrad zaviaže dodržiavať univerzálne práva a bude pokračovať v reformách. Vážení poslanci, keď bola prijatá naša pol- susedská politika pred desiatimi rokmi, kto predpovedal, že čo sa stane na východe a na západe, tá miera nestability a preto E, spolupráca s našimi susedmi nie je už iba o budovaní um, prosperity a bezpečnosti, ale už teraz ide aj o našu vlastnú bezpečnosť, e, o udržanie našich e, vlastných univerzálnych hodnôt a presadzovanie našich vlastných záujmov. Ale predovšetkým si musíme uistiť tom, že robíme všetko preto, aby sme vyriešili súčasnú krízu na Ukrajine. Našim celkovým cieľom musí byť riešenie, ktoré bude rešpektovať e, územie Ukrajiny a jej územnú celistvosť, e, zvrchovanosť a nezávislosť a dodržovanie medzinárodného práva. My musíme podporovať e, základné právo Ukrajiny a jej občanov prijať svoje vlastné strategické rozhodnutia E, podpísanie asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou a jej ratifikácia touto snemovňou to boli milníky, ktoré e, zabezpečujú silné politické a ekonomické prepojenie medzi EÚ a Ukrajinou, ale tiež e, by to, to predstavuje väčšiu stabilitu a prosperitu pre celý európsky kontinent. E, ENP je vlastne rámec pre nevyhnutné zapojenie, teda susedská politika pre východ a juh. Avšak e, musí tiež e, brať do úvahy aj meniace sa okolnosti. Prezident Juncker ma požiadal, aby som predložil odporúčania už počas prvého roku. Budem o tomto veľmi intenzívne diskutovať aj s vami ale niektoré veci už sú teraz jasné. Poprvé, vždy sme hovorili, že susedská politika musí mať diferencovaný prístup ku každej krajine. Teraz už naozaj sa z toho musí stať skutočnosť. Po druhé, politika musí byť flexibilnejšia a umožniť rýchlu reakciu tam, kde naši, naši partnery potrebujú. Po tretie, chceme si byť istí, že máme tie správne nástroje pre spoluprácu vo všetkých kľúčových otázkach vrátane energetiky, obchodu a migrácia, migrácie. A po štvrté, musíme posilniť spoločné vlastníctvo našich vzťahov s našimi susedmi. Potrebujeme silnejšie zapojenie občianskej spoločnosti v širšom zmysle slova, vrátanie um, podnikov. A chcel by som povedať ešte aj toľko, že keď naši partnerím Um, zabezpečujú lepšie riadenie a reformy, tak aj Únia musí uh, plniť to, čo slúbila. A keď naši partneri nie na to, čo mali, tak musíme mať jasnejšiu stratégiu, aby sme presadzovali naše záujmy a uh, vysvetľovať, prečo trváme na našich princípoch. A na východe východné partnerstvo predstavuje dobrý námet, ktorý tiež sa musí prispôsobiť uh, vývoju a situácii. Som pres, um, presvedčení, že Ukrajina, Gruzinsko a Moldavsko dostanú všetku podporu, aby mohli prijať svoje demokratické rozhodnutia, aby mohli vykonať politické a ekonomické reformy. Podpora komisie pre Ukrajinu bude kľúčovou, kľúčovú úlohu pri našej práci v rámci podpory rekonštrukcie východnej Ukrajiny. Chcel by som zdôrazniť spoluprácu s Arménskom a Azerbajdžanom a mám alebo zamýšľam vstup, podporiť e, už prestať s tou politikou kritiky voči Bielorusku. Takisto by, budem podporovať Federiku Mogherini pri podpore európskej úlohy a prispievať riešeniu rôznych zmrazených konfliktov v v rámci východných eh, susedov. Tiež by som chcel podporovať dialog s Ruskom. Rusko nesmie podceňovať eh, schopnosť EÚ trvať na svojich zásadách a tiež musí pochopiť, že naša susedská politika a východné partnerstvo nie sú projekty, ktoré sú pripravené na, eh, alebo určené že tu budú na účet Ruska. A pokiaľ ide o juh, musíme jasne vyjadriť, aký máme princíp eh, diferenciácie a musíme to pri, um, podporovať partnerov, konkrétne Tunisko a Maroko a podvoriť ich, ich aby sme demonstrovali, že demokratický dialog naozaj prináša miera prosperitu. V Sýrii máme obrovskú politickú a humanitárnu krízu. Nesmieme um, to, na to zabúdať kvôli tomu, že aj inde sú problémy. Je treba pokračovať ďalej v politickom procese. Pomoc musí naďalej ísť tým, ktorí um, pomáhajú aj konkrétne tým, ktorí ktorí pomáhajú v Jordánsku a Libanone. V Egypte tá politická situácia, tvrdé ekonomické podmienky naozaj si vyžadujú veľmi jasnú a konštruktívnu činnosť a tiež nesmieme nechať Líbiu, aby spadla do chaosu a preto budem podporovať politický dialog pre pomoci um, prechodu k ehm, trvalo poriadku. Takisto budeme sa snažiť prispievať eh, mierovému procesu na Blízkom východe spolu s pani Mogherini e, využívaním rôznych nástrojov, ktoré Európska únia má k dispozícii. Vážení poslanci, ešte len slovo o krajinách európskeho ekonomického priestoru a ekonomického e, priestoru voľného obchodu a ako spolu s vysokou predstaviteľkou budem spolupracovať v smerom k prehrúbeniu spolupráce, tak aby e, náš vnútorný trh a štyri slobody boli zabezpečené a rešpektované. Nie je možné si vyberať to, čo sa nám hodí. Dámy a páni, Európska únia i jej susedia stoja pred obrovskými výzvami. V určitej chvíli v takej chvíli, kedy sú naše obme, finančné zdroje obmedzené. A Unia, Unia musí sa chopiť svojho, svojej zodpovednosti a musí sa sústrediť tak na susedskú, ako aj na politiku rozširovania. Chcel by som um, vám slúbiť spoluprácu s vašimi výbormi, tak aby sme zabezpečili, že EÚ bude mať proaktívnu a cieľenú politiku so svojimi, voči svojim partnerom um, prospech občanov. Ehm, som ehm, možno, že nadšený, ale zároveň aj pragmatický, takže budem, e, spolupracujeme spolu s e, realistickým pohľadom a nadšením, aby sme posilnili naše partnerstva so susedmi, pretože to je všetko, bude to vedené pod, v rámci našich e, európskych záujmov. Ďakujem pekne za pozornosť. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Punkt. Ďakujem pekne, pán komisár, aj za dodržanie času. To vzor pre nás všetkých a slovo dostane pán Preda, aby vás pritom napodobnil. Pán predseda, dovolte, aby som vám zablahoželal k vašej kandidatúre. Myslím si, že o vašich schopnostiach ehm, nikto nepochybuje, ani o vašom európskom zanietení. Myslím, že ste už vešiel takýmto vypočutím pred 5 rokmi a pracoval ste ako komisár pre regionálnu politiku vynikajúcim spôsobom. E, na základe náš schôdze z minulého týždňa môžem povedať, že, že kde ste uviedol, že budete pôsobiť ako buldozer a naozaj takýto postup bude nevyhnutný. Počuli sme množstvo reakcií na vašu kandidatúru. Chceli by ste byť radšej komisárom pre susedstvo ako, pre, ako byť komisárom pre rozšírenie? To je moja otázka. Oboje platí, môžem rýchlo na to odpovedať a môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Je suis totalement satisfait <laughs> No, sama. Alebo máte dodatočnú otázku na um, pre upresnenie? Hovit. Pán Hovit my sme eh, bojovali, aby sme eh, dostali eh, slovo rozšírenie do vášho titulu, ale nie slovo pre vyjednávania. Ak by odstranili slovo vyjednávanie, tak by ste boli len komisár pre rozširovanie a súhlasili by ste s tým? Ak nenastane žiadne rozšírenie EÚ v ďalších 5 rokoch, aké konkrétne kritéria úspechu si určite pre politiku rozširovania EÚ počas vášho volebného obdobia? E, po tretie, e, ľudia v Rakúsku e, majú najnižšiu podporu pre rozširovanie EÚ. Mali by sme toto vnímať ako znak toho, že táto únava už dospala do Bruselu, alebo ako príznak, že Brusel to chce prekonať verejnú mienku v členských štátoch. A Ďalej, e, e, v, v e, vašom osobnom živote radi čakáte v rade a ako dlho vydržíte čakať v rade, než stredíte trpezlivosť a odídete? To your first uh, question. K vašej prvej otázke, myslím, že nie je v tom rozpora. Je jasné, že sa musíme zameriavať na vyjednávania o rozšírení a ako už eh, som podal eh, v úvode, eh, ide o kvalitu a nie o rýchlosť. Mám dlhodobé skúsenosti v terajšej funkcii ako komisár pre regionálnu politiku a preto je v našom zaujímom, vzájomnom záujme, aby sme pripravili nové členské štáty v rodine, ktoré sú pripravené predložiť e, prihlášku e, vzhľadom na všetky ich e, úsilia, využité príležitosti pre čerpanie fondov a prispôsobenie noriem a naredení. Preto si myslím, že je dobré, aby sme mali veľmi zdravé a dôkladné vyjednávania s našimi budúcimi partnermi, ktorí budú dobre pripravení na budúci vstup a na tom budem pracovať. E, k verejnej mienke tak e, je pravda, že musíme riešiť aj v našich členských štátoch túto tému. E, Nede len o vyjednávanie s budúcimi partnermi prestup, ale ide aj o to, aby sme presvedčili našich občanov v členských štátoch, že aké je prospešné pre nich rozširovanie pre rast a tvorbu pracovných miest e, u nich doma, pretože keď sa pozrieme, kde sú e, novoznikajúce trhy v Európe, tak je to v východnej Európe a je preto správne, aby sme do nich investovali. A nakoniec e, môžete si byť istí, že som dosť trpezlivý a ostanem stať v rade a ja e, nie som človek, ktorý pracuje od 8 do 5. Ja som odhodlaný pracovať stále a keď treba, tak aj cez víkend, aby sme dosiahli naše spoločné ciele a záujmy. Howard? No, that's the, yeah. Thanks. Thank you for what you Mr. said about the change. half a minute to answer to that. Máte pol minútu na odpoveď. Ďakujem, eh, že eh, nevidíte v tom rozpor, ak by eh, nastala zmena v vašom titule. Keď hovoríte kvalitu pred rýchlosťou, chcete tým vyzvať, vyslať signál tým mm, krajinám, ktoré sa uchádzajú o členstvo, že nastane spomalenie tohoto procesu? A ak áno, tak vidíte v tom aj nejaké nebezpečie? Mm. Misperception aby som sa vyhol nejakým nedorozumeniam. Ja budem cestovať do týchto štátov na začiatku môjho volebného obdobia, funkčného obdobia, aby som eh, jasne eh, vyjadril, že eh, sme ochotní ďalej pokračovať vo veľmi angažovaných a tvrdých e, a udržateľných e, vyjednávaniach, ktoré e, nás privedú ku konečnému cieľu a to, aby naši priatelia na Západnom Balkáne nakoniec boli medzi nami. Hm, ďakujem, pán predseda. Pán Hán. Vy e, máte na starosti politiku susedstva a rozširovanie a e, vy e, máte tým pádom na starosti aj e, rokovania s Tureckom e, o vstupe a tak e, predpokladám, že budete prísne e, uplatňovať tie kritéria a e, zasadíte sa o to, že Turecko bude stabilizujúci faktor v regióne a teraz tomu tak nie je. A, hlavne mám na mysli a, napäté vzťahy Turecka s Izraelom. Izrael e, nie je jediný stabilizujúci stabilizátor eh, v regióne eh, na Blízkom východe. A ako vidíte, pán rezignovaný komisár, úlohu Turecka na Blízkom východe, akú úlohu vidíte eh, pre seba vo veci vzťahov medzi Tureckom a Izraelom a ich možného zlepšenia? Ich glaube, ganz generell, wir werden ja auf das Domnievam sa že všeobecne, e, že pravdepodobne o tom budeme hovoriť častejšie a je dôležité, aby sme Turecko ako jedného z naozaj dôležitých partnerov pre Európu e, vnímali a musíme mať e, záujem, aby naše vzťahy s Tureckom sme ďalej prehovovali, zlepšovali a pracovali na tejto téme a na tejto téme budem e, osobitne pracovať a prirodzene mám aj záujem e, o to, aby e, v našom bezprostrednom susedstve nastala stabilná mierová situácia. A to zahrňa aj vzťah s našimi susedmi medzi iným. A v tom zmysle, aké je to nutné, ja som osobne pripravený a určite aj vysoká predstaviteľka na to, aby e, sme boli k dispozícii pre e, vyjednávanie a sprostredkovanie a e, zasadenie sa o zlepšenie vzťahov medzi Tureckom a Izraelom. Ďakujem. K kritériám pre vstup patrí aj rešpektovanie a ochrana menžín v kandidátskom štáte. Pán Hán ako tu vidíte postavenie eh, malej eh, židovskej a kresťanskej obce v Turecku a eh, treba tu zasahovať u tureckej vlády. Ja mám na mysli ten incident v súvislosti s krízou v Gaze, kde bola táto malá židovská obec máte pravdu a to je jedna z obav k, a starostí, ktoré máme v súvislosti s Tureckom a keď e, vyjednávania o vstupe opäť majú e, dosiahnuť e, svoju riadnu rýchlosť, tak je nutné, aby um, politici v Turecku um, sa pohli a um, ujali zodpovednosti a tiež dokázali, že to myslia vážne s menšinami. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán dezignovaný komisár, pán Hán. Vy budete mať troch vedúcich, možno aj viacej pani Mogarini, pán Timmermans a pán Juncker. Ako budete spolupracovať a pracovať v tejto starej štruktúre, novej štruktúre komisie, pretože ste pracovali v tejto, v tej starej štruktúre a bude vám pani Mogherini dávať nejaké usmernenia. No a druhá vec, slova Junckera, dezignovaného predsedu komisie, o rozšírení, respektíve nerozšírení. Takže je to slovo z nejakého obsahu, znamená to niečo, pretože ak bude krajina pripravená, tak by mala vstúpiť do EÚ. No a posledná pripomienka. Naša skupina ALDE je proti agresii Ruska na Ukrajine, ale Ukrajina musí mať nejaký hlavný plán pre demokraciu, právny štát a hospodárske prežitie. Takže prosím, povedzte mi niečo k tomuto plánu. Ďakujem pekne za 1,5 minúty. Vám mám teraz vysvetliť budúcnosť Ukrajiny, no už to je ťažké. Takže najskôr niečo k tej spolupráci. Ja nemám žiadne obavy z toho, že to bude fungovať. Aj v rámci súčasnej komisie povinní spolupracovať a ja nevidím v tom žiadne prekážky. Práve naopak, to, že podpredseda, podpredsednička sa bude zaoberať tematickým klastrom, to indikuje hlavné, nové hlavné ciele komisie Junckera. No a to myslím, že to je pokrok. Ešte raz sa k tomu rozšíreniu a nerozšíreniu. Myslím, že to som jasne vysvetlil moje názory na to. Je to o jasných rokovaniach. My sme len začali rokovania tento rok s Čiernou horou. Keď sa pozrite na priemernú dĺžku rokovaní, tak sa dá očakávať, že tie rokovania ukončíme pomerne rýchlo, ale nie, že máme konkrétnu lehotu, Ide o to, aby všetko bolo nielen dohodnuté, dojednané, ale aby sa aj zlepšila, e, zlepšila situácia a výkonnosť, napríklad v oblasti ľudských práv, transparentnosti, nezávislosti súdnictva a tak ďalej. No čas už som prekonal, takže možno nájdeme ešte ďalšiu príležitosť, ako vysvetliť Ukrajinu. Ja sa tej otázke nebránim. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a ja zopakujem otázku o Ukrajine a požiadam vás o odpoveď. No myslím, že dôležité je úzko spolupracovať spolupracovať politike, ale treba tiež pomôcť ukrajinskej vláde pri implementácii všetkých nevyhnutných a potrebných reforiem. Nie je to vždy len o peniazoch, ale je to tiež o pomoci. No a ja chápem, že Európsky parlament, ale aj niektoré národné parlamenty by pomohli Ukrajine pri decentralizácii a procese regionalizácie politiky. To sa v tejto krajine musí riešiť. Dôležitá je tiež stabilizácia občianskej spoločnosti a samozrejme dôležité je Dôležitá je obnova východnej Ukrajiny, kde v každom prípade využijeme naše možnosti a nástroje. A to nie len z finančného hľadiska. Ďakujem. Pani Lösing, vážený pán Hán, k budúcnosti súzeckej politiky, hlavne oblasti Stredomoria a Severná Afrika zohľadom na to, že v minulosti partnerské alebo dohody o partnerstve a asociácii boli o readmisii, zabezpečení hraníc, boli problematické s Líbiou, všetky obsahovali aj dĺžku voľnom obchode, no a z toho vyplývali príležitosti pre miestne elity, ale hlavne obrovské problémy a chudoba, pre obyvateľstvo. Ja by som sa chcela spýtať celkom konkrétne, ako tieto procesy pomocou uh, susedskej politiky chcete zvrátiť a čo je pre vás jadro sociálne, sociálne spravodlivej a udržateľnej sociálnej politiky. No, pani Lozing, ja myslím, že nesmieme zabúdať na to, že tu že nemáme univerzálne riešenie pre každú krajinu, ale každú krajinu musíme vnímať individuálne a individuálne prijímať opatrenia. Pretože na jednej strane, keď sa pozrite Tunisko a Maroko, kde sme zaznamenali dobrý pokrok, na druhej strane je Líbia, kde myslím, že máme najpáčivejšiu úlohu. Najskôr zabezpečiť bezpečnosť a ochranu ľudí a na, druhej, na druhom mieste musíme zabezpečiť fungovanie základných funkcií, tak aby ľudia žili v bezpečí, aby bezpečne mohli chodiť do práce. Takže takto tie veci musíme individuálne riešiť. Vo všetkých týchto krajinách treba zabezpečiť, aby ľudské práva boli dodržiavané. To je základná a zásadná snaha. No a skúsenosti ukazujú, že keď ľudia žijú v bezpečí, bez strachu, tak eh, dokážu dosiahnuť oveľa viac. Dosiahnuť aj v ekonomických otázkach, v snahách. No a práve Týmto smerom sa musí ubrať naša práca, zabezpečenie, zaistenie základných práv a súčasne treba pomôcť, aby sa tieto krajiny rozvíjali aj hospodársky a aj hospodársky dosiahli vyššiu mieru samostatnosti. Doplňujúca otázka, veľmi konkrétne, kríza v Sýrii je s krajinami ako Turecko, Jordánsko, Libanon, kam ľudia odchádzajú sú porušovania medzinárodných eh, práv pre utečencov tým, že eh, hlavne pri udelovaní štatútu utečenca, eh, aby si im bolo umožnené základné veci, ako napríklad prístup detí k vzdelaniu na školy. Ako chcete zaistiť napríklad pomocou delegácie EÚ lepšiu, lepšiu podporu a lepšie riešenie situácie. Áno, ďakujem pekne. Ja myslím, že Dôležité je tieto politické konflikty a ozbrojené strety skončiť, pretože míra utečencov má gigantické rozmery. V roku 2014 bolo na svete viac utečencov ako v roku 1945. Takže na celom svete je taká situácia, že ešte nikdy na svete nebolo toľkoto utečencov. S týmto problémom sa musíme vyrovnať. Utečencom musíme zaručiť základnú infraštruktúru, hlavne pred zimou, ktorá aj v týchto krajinách môže byť tuhá. Ide o zabezpečenie ubytovacích kapacít, deťom zabezpečiť možnosti navštevovať školy, tak aby vzdelanie nebolo prerušené, ale to všetko spolu súvisí samozrejme a bez udržateľného riešenia politických konfliktov nevyriešime problém utečencov so všetkými tragickými sprievodnými javmi. Ďakujem pekne, pán Mezerič. Ďakujem veľmi pekne, pán Hán, za vašu prezentáciu, síce stručnú, ale bohatú. Ja som bol rád, keď som počul, že politický rámec, tak na juhu aj východe vyvíja. Nikto nemohol predpokladať tie obrovské krízy, ktoré sa za ostatné roky objavili. Ja pokladám minimálne politiku východného susedstva Zelanta za taký polovičný úspech. Neviem, či s tým súhlasíte, ale polovica z krajín, ktorými máme, spolupracuje potom ako okupácia to nie je dobrý nie je dobrý výhľad. Myslíte, že bolo v poriadku nejak zmeniť hlavný prístup, kto by to mal iniciovať, kto by mal participovať. No dodatočná otázka, vidíme diferenciáciu princípu flexibility, o čom ste hovorili, nás tešilo, ale tam sme na princípu viac za viac. My žiadame princíp nie pretože more for more znamená veľmi málo. Hlavne čo sa týka južného susedstva. Ale ďakujem pekne, myslím, že obe otázky spolu vzájomne súvisia. Ak sa pozriete na môj motivačný list, ktorý mi dal predseda komisie Barroso, tak on ma jasne požiadal v priebehu jedného roka po nástupe do funkcie predložiť návrh o novej reformovanej politike susedstva. A sem platia aj všetky patria tie úvahy, a odpovede na vaše reflexie, vrátanie princípov more for more a less for less. Ja myslím, že iste v minulosti sme príliš veľký dôraz kládli na princíp viac za viac, ale myslím, že súčasne je odôvodnené hľadať príležitosti nevyužívať sankcie, ale riešiť otázku less for less adekvátnym spôsobom ale aj napriek tomu náš hlavný záujem by mal byť o pomoc týmto krajinám, ale ešte raz je to na nich, na ich občanoch, aby sa slobodne rozhodli o svojej individuálnej budúcnosti. A ako vidíme, tak krajiny sa rozhodujú individuálne a my to musíme rešpektovať. Ešte doplňujúca otázka? Nie. Tak slovo dostáva Lord Dartmouth. Ďakujem pekne, predseda. Ja mám pár otázok o Turecku. Vy ste o svojich písomných odpovediach povedali, že e, kľúčom je nezávislé súdnictvo k právnemu štátu. Myslíte, že Turecko má nezávislé súdy? Po druhé, kontext Turecka. Chcel by som vám a kolegom pripomenúť, že predstupová pomoc pre Turecko dosahuje v súčasnosti výšku takmer 1 miliardy eur ročne a podobné sumy sú alokované až do roku 2020. V Turecku je vo väzeniach viac žurnalistov ako v Číne alebo Iráne. Súhlasíte, že predvstupová pomoc by mala byť prerušená, pokiaľ tí žurnalisti budú prepustení. A nie, súhlasíte so mnou, že v skutočnosti predvstupová pomoc a je prerušenie je jediný nástroj, e, ktorý máme na vyvíjanie tlaku alebo vplyvu na tureckú vládu. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne. Všetky tieto opatrenia sú založené na našich súčasných nariadeniach. V momente, keď krajina dostane štatút kandidátskej krajiny, tak má nárok na predstupovú pomoc a musíme reflektovať, ak sa tam objavia nejaké tendencie, ktoré sú v protiklade s našimi hodnotami a zásadami, chápaním, ale opätovne veci niekedy sú veľmi komplikované a komplexné, treba sa tým zaoberať a hľadať vhodné odpovede, ktoré na jednej strane dosahujú to, čo právom kritizujete. Je to nepriateľné, aby ktokoľvek bol uväznený za alebo z dôvodov, ktoré súvisia s slobodou ehm, myslenia alebo vyjadrenia a to sú tiež veci, ktoré budem riešiť v rámci rokovaní s Tureckom, aby sme našli riešenie a vec, ktorú nesmieme akceptovať a my musíme nájsť náležité odpovede. Ďakujem pekne, ale pri všetkej úcte, vážený pán exignovaný komisár, Neviem, prečo by turecká vláda mala dávať pozor na to, čo hovoríte. Oni nevnímali ani vašich predchodcov. Uh, ehm, iný nástroj je prerušenie prestupovej pomoci a ja by som chcel ešte povedať, že pán Juncker povedal jedné rozšírenie na ďalších 5 rokov a moji voliči len ťažko chápu, prečo 14 miliard eur bolo alokovaných v rámci predstupovej pomoci na ďalších 5 rokov, keď títo ľudia E, tento, táto krajina pardon, e, v nadchádzajúcich 5 rokoch nevstúpi. Áno, presne. E, pretože Turecko nedostane 14 miliard eur. Je to celkový rozpočet pre kandidátske krajiny je 11,7 miliardy, ak mám pravdu. No a potom nie musíme túto otázku riešiť, musíme o tom hovoriť s našimi kolegami v Turecku a opätovne je to neakceptovateľné. V prípade neuspokojivých reakcií sa musíme zamyslieť nad tým, ako zareagujeme my. Pán Epitideos. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už tu odznelo, Napravený predseda komisie pán Juncker povedal, že nedojde k najbližších 5 rokoch e, k žiadnemu rozšíreniu. Nuž, ale rokovania s kandidátskými krajinami budú pokračovať aj naďalej. A jednou z krajín, ktorá je kandidátom pre vstup je firom bývalá republika Jugoslavie Macedonsko. A proces e, pristúpenia sa dostal do patovej situácie či slepej uličky kvôli pozícii gréckej vlády. A Firom má určité dohody s e, Gréckom a naďalej používajú názov Macedonsko ktoré bolo názvom toch, takým, ktorý bol rovná, ktorý, ktorý, severná časť Grécka sa takisto volá Macedónsko už dávno. A, ale Fyrom teda nesplňa podmienky, e, ktoré vyplývajú z kodanských e, kritérií. Moja otázka teda je, ako chcete e, riešiť túto otázku aby ste aby sme sa dopracovali k riešeniu, ktoré bude v najlepšom záujme Európskej únie. E, rečník je prerušený predsedom, ktorý mu vypr- zobral slovo. Že čas vám vypršal na jednu otázku a už nie je možné tým pádom pre vás položiť doplňujúcu otázku. Nuž, pán poslanec, Bývalá republika Jugoslávie, Macedónsko. Táto téma je známa a určite predstavuje jednu z najväčších víziev v najbližších rokoch. Pretože vlastne táto krajina už v roku 2005 má štatút kandidáta, ale nemôžeme s nimi rokovať. To je pravda, teda je treba e, taká je potrebné tak vlastne kvôli tomu aj sa spomalili všetky reformy v krajine a nevyvíja sa to tak, ako by bolo v spokojnosti aj obyvateľov a naozaj to bude pre mňa aj veľká úloha, aby sme našli v najbližších rokoch riešenie, ktoré určite nebude jednoduché, to mi je jasné, ale musí byť v záujme obyvateľov tak aby dostala táto krajina mandát pokračovať ďalej v rokovaniach. E, ευχαριστώ που απαντήσατε και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί ο κύριος Πρόεδρος ήθελε να σε εμποδίσει. Ďakujem za odpoveď. Ja som chcel, aby ste rozumeli moje otázke. Dobre. Ďakujem pekne, pán eh, Han. Eh, budem eh, trvať na južnom susedstve, na stredomorskom susedstve. Pamätáte si, že od arabských jari Európska unia sa zaviazala, že sa viac zameria ehm, a úprimnejšie bude riešiť postup pri riešení ľudských práv, túto trnivstvu otázku ľudských práv. A ja chcem vedieť, že aké sú vaše predstavy, aby ste presi od slov k skutkom pri ochrane ľudských práv. V e, tento scenár je veľmi zložitý a mení sa, ako ste veľmi dobre povedali, každý štát je e, vlastný svet a e, otázka je, či vy plánujete posilňovať tento princíp stále viac, keď budeme aplikovať obozretnosť pri rešpektovaní ľudských práv. Ja myslím, že ľudské práva musia byť súčasťou vašej stratégie a to, keď nakoniec budete menovaní ako komisár a myslím si, že e, ľudské práva, myslíte si, že ľudské práva sú e, nedeliteľnou súčasťou zahraničnej politiky Európskej únie? ja by som povedal, že ľudské práva e, prináležia k základným politikám Európskej únie a máme článok 2 Lisabonskej zmluvy. Tam je všetko jasne vyjadrené. My používali tento článok v našich vnútorných otázkach, ako aj v zahraničných aktivitách. A konkrétne, pokiaľ ide o vašu otázku, pani poslankyňa, um, ide tu predovšetkým o posilnenie občianskej spoločnosti. A to je určite veľmi podstatné e, opatrenie, aby sa sloboda e, myslenia ľudské práva, nezávislá súdnictva. Toto musí sa presadiť. To spolu s príslušnými nezávislými médiami. Myslím si, že my v Európe v porovnaní s inými globálnymi hráčmi vrátanie sociálnych eh, rôznych médií vrátanie televíznych eh, kanálov a podobne, my sme mali oveľa menej ich využili, takže musíme teraz všetky naše možnosti, ako máme zabezpečiť eh, základné práva, ako ich aby sme mohli, sa, sa tieto spoločnosti mohli ďalej rozvíjať, eh, tak musíme premyslieť a hľadať nové, nové riešenia. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. Áno, úplne som súhlasím, čo sa týka posilnenia občianskej spoločnosti. Vy viete, že v z týchto štátov e, obmedzujú slobodu a e, preto okrem vyhlásenia a úvah e, vám navrhujem, ak máte plán, priamy plán financovania, e, obhajcov ľudských práv a ustanoviť stratégie podpory e, týmto obhajcom ľudských práv, e, ktoré v mnohých štátoch, e, ktoré sme nazývali arabskou jarou, teraz sú v zúfalej situácii. Ja, wir haben ja dazu eigene Budget. Áno, máme aj niektoré rozpočtové položky osobitne pre tieto otázky. E, keď sa nám podarí identifikovať tých príslušných partnerov, tak budeme musieť zabezpečiť, aby došlo k trvalej udržateľnosti. Aj tiež si myslím, že e, už došlo k veľkému pokroku v tom, že všetci, naš, všetky naše susedné krajiny už môžu e, tým študentom, ktorú majú možnosť sa zúčastniť v programe Erasmus+, a tým pádom majú možnosť prísť do Európy a tu študovať a takýmto spôsobom sa zoznámiť s európskymi hodnotami. A práve o tomto, keď som hovorila o brain drains, aby nedošlo k tomu teda odlivu mozgov, ale pokiaľ vy hovoríte o arabskej jari a vo vzťahu k Tunisku a o tomto bol e, akademicky vzdelaný človek, ktorý ale bol nezamestnaný a myslím si, že nezamestnanosť to je ďalšia otázka, s ktorou treba bojovať a treba zabezpečiť aj to, aby tí, ktorí v týchto krajinách sú vzdelaní, aby tam mohli zotrvať a mohli tam si nájsť prácu a zakladať si rodiny a dať im nejakú ekonomickú perspektívu. Čiže tieto veci navzájom súvisia. A takto je toto to treba vidieť. Ďakujem pekne, pán predseda, pán navrhovaný komisár. E, máme čelíme teda bezprecedentnému ohrozeniu našej bezpečnosti eh, na východnej hranici. Eh, čo, ako vy vnímate úlohu eh, európskej politiky bezpečnosti, akým spôsobom vidíte návrat mieru a stability do našeho regiónu a, a akú úlohu v tom má hrať táto politika susedstva a rozširovania pri zabezpečení tohto účelu. Eh, pani poslankyňa, myslím si, že to je otázka, ktorú by som vám povedal, aby ste nás stolili pani Mogheriniovej na budúci týždeň. A pokiaľ ide o susedskú politiku, budeme sa snažiť čo najviac využiť tie nástroje, ktoré máme v rámci susedskej politiky a všetko, čo súvisí s e, otázkami bezpečnosti. Ale toto je niečo, čo sa musí ďalej vyvíjať a nevylučujem, že sa nám nepodarí nájsť e, spoločnú pôdu a vzájomnú podporu rôznych nástrojov, ktoré by mali byť vnímané ako vzájomne sa doplňujúce. How are you going to... Rečnička, akým spôsobom chcete zabezpečiť, že spoločná eh, bezpečnostná politika a dohody eh, s krajinami Ukrajina a Gruzinsko, eh, že sa budú uplatňovať hladko bez nejakých problémov dohody, ktoré sme s nimi uzavreli, dohody o voľnom obchode. Mm, odpovednú, že ja nemôžem predpovedať budúcnosť. Možno by som potom sedel niekde inde, ale ne, mm, máme dohody, ktoré máme s našimi partnermi uzavreté a snažíme sa zabezpečiť, aby fungovali. A keď to nefunguje, tak e, musíme e, preskúmať, aké to má dôsledky, ale v zásade som dosť e, presvedčený, Všetky tieto dohody boli vyrokované nielen na niekoľko dní, ale aj na mesiace a roky. A súčasťou rokovaní určite bol proces e, e, pri zabezpečenia príslušných reforiem, takže v súčasnosti nemám pochybnosti, že by sa nám nepodarilo implementovať vy možno, že hovoríte, alebo máte na mysli o určitých politických vplyvoch, ale to je iná otázka. Ja tu môžem povedať len toľko, že Únia bude e, maximálne trvať na tom, aby boli dohodnut, dodržané dohody tak, ako boli vynegociované a dohodnuté. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Hán, ja by som takisto sa chcel vrátiť k dohode s o partnerstvo s Ukrajinou a predovšetkým z pohľadu toho, k čomu došlo k určitému odkladu. A k tomu mám, mám tri otázky. Prvá otázka je, že môžete nám potvrdiť, že či Komisia EÚ v budúcnosti aj bude komunikovať s Európskym parlamentom a bude ho informovať o tom a nebude, e, sa, nebudú sa musieť poslanci Európskeho parlamentu dosť vedieť, čo sa dodialo z, z tlače. Druhá vec, e, tiež pokiaľ ide o budúce legislatívne návrhy, či tam budú v rámci aj e, základné práva a práva zamestnancov, či to takisto bude zohľadnené. A tretia vec, e, akým spôsobom sa bude nakladať s e, dohodou s druhou krajinou. Vieme, že nebola tu dobrá celkom tá stratégia, tak som sa chcel spýtať, že či sme z toho vyvodili nejaké poudaučenie a či sa to potom platní v zmluvách so stredomorskými krajinami. Nuž, vážený pán poslanec, nikto nie je šťastný z toho, ako sa to celé udialo alebo vyvinulo, ale zároveň treba povedať, že nájsť nejaké funkčné opatrenie, aby e, sa dosť, bolo treba nájsť teda nejaké opatrenie, ktoré by čo najskôr zabezpečilo príjem, prímerie. A utišilo zbranie. Čiže určite bolo jasné, že tento prípad rozhodne nemôže byť e, tzv. rutinným prípadom, e, pretože tam boli veci, ktoré sme vonkoncom nechceli. Čiže dúfajme, že, všet, že, že táto situácia bola naozaj výnimočná a je to, že takáto situácia bola výnimočná, vyžadovala si naozaj potom výnimočné opatrenia a No. Po druhé, potom úplne povedané, musím ešte raz sa na toto pozrieť, keď som sa teda tejto otázke ešte nevenoval. A čo bola vaša tretia otázka? Tie ponaučenia z, tých zlých, z tej zlej stratégie pre Ukrajinu. Nož ako som povedal, s výnimkou toho nemyslím, že teraz e, sme sa, aj keď sme sa teraz z tej našej stratégie trochu odhý, odchýlili, ale v podstate je to proces, e, ktorý trvá viaceré roky a mám za to, že ten pozitívny účinok tejto, tohto dohovoru povedie e, k e, implementácii a že to bude v najbližších niekoľkých rokoch už to bude viditeľné, možno že aj v, za kratšie obdobie no, bude dôležité pospri, pos, posilniť naše obchodné vzťahy a budeme, tak aby sme zabezpečili, pretože toto najlepšie pomáha zabezpečeniu mieru a stability aj v týchto ostatných krajinách. Uh, uh, Pán dezignovaný komisár, v prvom rade vám želám veľa šťastia vo vašej náročnej úlohe v politike susedstva, čo uh, predstavuje, že aby ste to vrátili z mm, ohnivého kruhu do priateľského kruhu. Mám na vás otázky, poprvé, že čo plánujete robiť vo veci energetickej a plynovej eh, nezávislosti a pre voľbu Ukrajiny a pridruženia, aby Ukrajina mala e, slobodu výberu a aby mohla mm, plniť svoju vodu bez e, medzinárodného vydierania e, v súvislosti s e, dohodou o pridružení. A druhá časť je e, tá istá nezávislosť e, od plynu, aby e, zabezpečila zvrchovanosť samotnej e, susedské politiky EU, aby e, naše e, rozhodnutia e, nemuseli byť podrobené a vydierané voľou Ruska. First of all, already in my current uh prvom rade už e, v terajšej e, funkcii ako komisára pre e, regionálnu politiku som vypracoval nové vzťahy, vrátanie prvka, ktoré sú zamerané na to, aby bola väčšia energetická efektívnosť a viac obnoviteľná energie ako príspevok k tomu, aby sa zvýšila nezávislosť Európy od vonkajších energetických zdrojov to už bolo súčasťou mojej úlohy a môjho ponímania e, terajšieho portfólia. No všeobecne povedať, energetika by nemala byť politická zbraň a preto a na druhej strane musíme pripustiť, že naš, e, naša energetická potreba alebo dopyt po energii je asi najzraniteľnejší prvok pre Európu. Preto musíme mať e, silný záujem, aby sme diverzifikovali E, tie rôzne zdroje, aby sme mm, dostali energiu, ale tiež by sme mali rôzne druhy energie. A toto nás vedie aj e, v tom, keď máme e, nové zdroje zásobovania. Preto napríklad nový nástroj Connecting Europe zohráva dôležitú úlohu nielen v rámci únie, ale aj v tom, ako nás pripája mimo Európskej únie a keď sa to týka Ukrajiny, alebo Ukrajina je mm, tým zasiahnutá rovnako, ako som práve e, vysvetlil, musíme Ukrajine pomôcť, aby e, bola nezávislejšia, musíme urobiť niečo tak, ako doteraz už sme urobili s mm, reverzným tokom plynu, ale aj Ukrajinci musia trošku prispieť, pretože trh s energiou v Ukrajine by umožnil a vyžadoval trošku viac transparentnosti aj pre ich priateľov v Európe. Takže toto musíme riešiť e, e, mnohorakými spôsobmi. Thank you very much, president. Ďakujem, predseda Brok, komisár Hahn. Mám eh, dve pripomienky a dve otázky. V prvom rade sa domnievam, že eh, vaša skúsenosť ako komisára pre regionálnu politiku vám umožní eh, plniť princíp európskej solidarity v štátoch, ktoré sú zahrnuté do procesu rozširovania a do politiky susedstva. Po druhé, vzhľadom na jasné obmedzenia prestupovania štátov budúcnosti budete mať ťažkú lohu, aby ste ukázali Európsku úniu ako vzor pre štáty, ktoré nás vidia ako príklad. Moja prvá otázka je k Bosne a Hercegovine, ktorú ste nespomenuli v úvodnom prejave. Chcem vidieť, ako vidíte vývoj po e, voľbách 12. oktobra, ako chcete e, pomôcť Chorvátom ako najzraniteľnejším obyvateľom, aby sa zabezpečili ich ústavné práva. Moja druhá otázka je, ja sa teším, že sa nebudem spolupracovať na Ukrajine. Ako vidíte stanovisko prezidenta Poroženka o decentralizácii z tých častí e, krajov Donetska a Luganska, aby sa zabezpečilo postupné e, znovu zapojenie e, ukrajinského územia do ústavného poriadku? Uh, Ďakujem pekne. Počnúc e, s tým posledným Myslím, že z môjho hľadiska je to výborný návrh. Myslím si, že decentralizácia v zásade je vždy dobrá a sľubná a zvyčajne veľmi úspešný prístup. Ide tam o vlastníctvo v regióne, ide tam o zhostenie sa úloh, o zabezpečenie národnostných e, zaujímav a to by mohlo prispieť aj k vyriešeniu prebiehajúceho konfliktu k Bosne a Hercegovine. Po voľbách 12. oktobra, ako som už povedal v jednej z mojich prvých odpovedí, budem tam cestovať, aby som sa hneď spojil s kľúčovými hráčmi eh, v samotnom štáte a zistil, čo možno robiť eh, Pokrok zatiaľ je eh, malý a slabý, ale sú zásadné princípy všeobecné, ktorým by sme sa mali riadiť a mali by sme eh, pokročiť od terajšej eh, dajtonskej logiky k bruselskej logiky, ak chceme dosiahnuť stabilitu v krajine a je e, ale nepriateľné, aby sme terajšiu situáciu v Borci a Hercegovine akceptovali. Ďakujem, pán predseda. Dobre popoludne, pán komisár predchádzajúca mm, komisia mm, kapitolu mm, spravodlivosti a základných práv číslo 23-24 e, dala do stredovodu procesu rozširovania. Chcete pokračovať e, v rovnakom duchu? A po druhé, nástroj susedskej politiky EÚ. E, dočítali sme sa, že ste pripravení e, e, viesť strategický dialog s Európskym parlamentom a spomenuli ste dokonca, že vidíte jasné spojenie medzi diskusiou o politických otázkach a používaní finančnej pomoci. Moja otázka je, že či si myslíte, že výsledok týchto diskusí e, môže byť zohľadený v prioritách e, komisie e, v súvislosti s poskytovaním tejto pomoci. Good luck. Uh... Ďakujem, že ste mi zaželali veľa šťastia. Samozrejme, som hlboko presvedčený, že e, výsledky našich e, spoločných snah budú viesť e, k pokroku v týchto regiónoch a ak môžem stať na skúsenostiach, ktoré som už predtým získal ako komisár pre regionálnu politiku, keď som riešil plnenie rôznych projektov, tak myslím, že v budúcnosti by sme sa mali a mohli sústredovať na práci na konkrétnych projektoch, ktoré spájajú tiež e, štáty e, Západného Balkánu. A to nielen slovami, ale aj krokmi. Takže ak hovoríme napríklad o dopravných prepojeniach a energetických prepojeniach a zásobovaní energiou, tak myslím, že tu inteligentne môžeme plniť naše ciele, keď budeme nasadzovať tie potrebné finančné zdroje a e, tým tvoriť e, konkrétne výsledky, ktoré sú viditeľné a hmatateľné pre ľudí v samotnom regióne. Thank you very much, Chair. Uh, Ďakujem. E, Dozignali komisára. Ja vám prajem všetko najlepšie. Európsky parlament opakovane odporúča, aby štáty, ktoré aspirujú na členstvo EÚ, by sa E, viac bavili v závislosti na nedávnej komunistickej histórii, ktorá e, často e, obmedzuje právny štát a plnenie ľudských práv. Komisár, budete podporovať úsilie Európskeho parlamentu, aby sa otvorili archívy bývalej komunistickej tajnej policie, vrátane odporúčania Srbsku, aby otvorili archívy svojich služieb pre príslušné služby bývalých republik k z e, pretože tieto archívy e, obsahujú kľúč k e, riešeniu mnohých otázok názvu historického dedictva. Čo odporúčate, aby sa robilo vo veci toho, že bývalí agenti tajných služieb zastávajú dôležité funkcie aj teraz po tzv. demokratických zmenách? Ja predpokladám, že otvorenie archívu KGB v Moskve je ilúziou plne chápem naše stanovisko, stanovisko Európskeho parlamentu a určite to zahrniem do nášho vyjednávania, no opäť e, chcem zdôrazniť, že musíme e, zabrániť e, uplatňovaniu selektívnej spravodlivosti. Ide o spravodlivé a transparentné zaobchádzanie s každým, no samozrejme musíme každý sa musí vysporiadať so svojou históriou a minulosťou a preto sa domnievam, že to je odvodená nielen pripomienka, ale aj návrh a preto to musíme vhodne riešiť. Ďakujem pekne, pán Hány. Ja mám jednu otázku o situácii v Srbsku. Pán Füle počas návštevy Belehradu pred eh, niekoľkými mesiacmi zdôraznil tri dôležité priority pre túto krajinu. Po prvé hospodárske reformy, po druhé právny štát, vrátanie boja proti korupcii a reforma verejnej správy a po tretie na ďalšia angažovanosť s cieľom normalizovať vzťahy s Kosovom a eh, zabezpečiť spoluprácu v regióne. Pán Hán, máte rovnaké ciele a ako hodnotíte spoluprácu e, so Srbskom? Srbsko v ostatných mesiacoch preukázalo obrovskú angažovanosť. Aj nová vláda je prekvapená, ale aj napriek tomu je veľmi angažovaná v tomto procese. Ja dúfam, a myslím, že všetci dúfame, že keď sa v Kosove, dúfajme, že čoskoro skonsoliduje nová vláda, alebo v úrade do úradu nastúpi nová vláda a tak tento dialog opätovne začne na politickej úrovni, no a je to tak povediať sa na technickej, úradníckej úrovni tieto rozhovory pokračujú, ale od istého momentu je nevyhnutná politická podpora. No a preto táto inklúzia do kapitoly 35 je veľmi dôležitá. No a to je tiež veľmi konkrétny prípad, prečo v rámci našich rokovaní treba urobiť, aby sa veci zrealizovali, pretože nejde len o to, aby sa menili zákony, alebo sme sa na niečom dohadovali, ale ide o to, aby konkrétne údaje ukázali, že pokrok je reálny a to si vyžaduje istý čas. No a čo sa týka Srbska, tak momentálne som e, presvedčený o úspechu. Ďakujem pekne pani Fajon. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kandidát na komisára. Ja mám tiež pár otázok v spojitosti so Srbskom. Na rozdiel od iných kandidátskych krajín pre Srbsko teda na členstvo Srbsko neprijalo vodu proti Rusku, no a, alebo teda opatrenia proti Rusku. Čo urobíte preto, aby sme sa v budúcnosti vyhli takýto situáciu. Vaša spolupráca s vysokou predstaviteľkou pre zahraničnú politiku bude kľúčová pre pokračovanie dialogu medzi Srbskom a Kosovom. Aká bude vaša stratégia vzťahov v súčasnej kríze pri formovaní vlády a ako budete riešiť otázku, že 5 krajín ešte stále neuznáva Osovo? my, by sme chceli podporiť, že ste nechali inšpirovať aj mediáciou z Bosny a Hercegovine, Bosny a Hercegoviny, no a, a budete podporovať budete mať nejaký nový prístup, alebo budete podporovať súčasnú, súčasný kurz. Zmien, ďakujem. No, ďakujem pekne. Fakt, že Srbsko sa nepri dalo k stanovisku Európskej únie, e, je samozrejme téma, ktorá si vyžaduje ďalšie e, diskusie a je to e, dôkaz toho, že veci potrebujú čas. Je to dôkaz o tom, že z jedného dňa na druhý sa nedajú dosiahovať udržateľné a dlhodobé ciele. Ale ale aj srbská vláda sa bude musieť nad tým zamyslieť, pretože keď idú cestou vstupu do EÚ, tak aj signály kandidátskych krajín musia byť jasné a adekvátne. No a to je tiež eh, príklad, ktorý ukazuje, že to závisí od kandidátskych krajín, ako rýchlo dokážu pokračovať v predstupových rokovaniach. A čo sa týka Kosova, myslím, že vidíme dynamiku, ktorá sa nezastaví tými krajinami, pred tými piatimi krajinami, ktoré ešte stále neuznali Kosovo a myslím, že trochu sa tu veci menia a aj to bude predmet práce vysokej predstaviteľky a aj mňa dať veci do pohybu, pretože to stále je ešte neuspokojivý stav. No a čo sa týka Bosny a Hercegoviny, tak ja som viackrát jasne povedal, že pre mňa to je veľmi zaujímavé angažovať sa v tejto otázke, pretože stav, ktorý tam momentálne panuje, s tým, že už dlhé roky sa nedosahuje žiadny pokrok, to je definitívne nesprávne, no a myslím, že vstupom Chorvátska, angažovanosťou Srbska, myšlienkou posilnenej regionálnej spolupráce, tak ako som už povedal, viackrát v oblasti dopravy, energetiky a tak ďalej, že postupne pomocou faktov vznikne situácia, tak aby aj na politickej úrovni sa situácia zlepšila, pretože, ako som povedal, súčasný, súčasná situácia nie je dobrá. vážený pán dezignovaný komisár. Množstvo obav, ktoré tu zazneli, ma no privádzajú k tomu, že možno zabúdame na juh. V ostatných 4 rokoch sa o 20% znížilo financovanie smerom na juh. To sú údaje, ktoré poznáme. Podľa Lisabonského procesu proces pre Stredomorie, vidíme, že tu je ste oslabenie o porovnaní s pôvodným zámerom. Máte v pláne nejakú iniciatívu, ktorá by nás zdvihla smerom na juh? Prví investori, ktorí investujú na juhu, sú krajiny BRIC, ako ste viete, sú to Číňania z geostrategického, politického, imigračného pohľadu. Vnímame a myslím, myslím, že by sme mali mať tiež nejakú iniciatívu nastoliť nejakú rovnováhu e, našej pozornosti medzi východom a juhom, pretože práve juh Stredomoria, juh a Stredomoria teraz trpia. Ja by som všetkých, e, v sále aj všetkých divákov, ktorí vo svetu diskusie e, možno získali dojem, že sa pozeráme len na juh, chcel by som všetkých ubezpečiť, že všetko veľmi pozorne sledujeme a pre, som bol taký veľmi stročný, otázka pána Predu. Nie je to len východ, juh a rozšírenie. Samozrejme všetko, čo zahrania susedská politika Európy, má našu pozornosť, pretože situácia v susedných krajinách má priamy dopad na našu vlastnú situáciu, keď myslím napríklad na tok utečencov. Na druhej strane, keď vidíme ten potenciál, ktorý majú tieto krajiny aj z ekonomického hľadiska, musíme sa nimi zaoberať a predovšetkým musí byť našim priamým záujmom eh, a upozorňovať na otázky ľudských práv, seba určenia ľudskej dôstojnosti. A ako som povedal, musia nás viesť eh, bezprostredné európske záujmy a tie sú také, že z tohto ohnivého kruhu dostaneme nejakého kruhu priateľov, kruhu dôvery, dúfam, že to už je to aj teraz a dúfam, že to bude situácia, keď sa nám podarí uhasiť aj z týchto požiarov. No a partnerstvo pre Stredomorie je v tejto otázke dôležitým prvkom. Ďakujem. Vážený pán komisár, moje otázky sa týkajú Turecka blokovanie e, kapitol predstupových kapitol vrátane implementácie ankarského procesoru váš, e, váš predchodca File v roku 2012 spustil pozitívnu agendu, aby doplnil rokovania. Ja by mňa by zaujímalo, ako vy hodnotíte výsledky tejto pozitívnej agendy a ako vy priblížite alebo donúžite Turecko, aby implementovalo európske aky a agendu. Ste napríklad za to, aby sa obtvorili nové kapitoly, na to, aby sa v plnej miere využili nástroje EÚ, ktoré a sila EU, ktoré sa za ostatné roky zmenšila. A ďalšia vec sa týka organizačnej štruktúry nového generálneho riaditeľstva pre rozšírenie po vytvorení pracovnej skupiny v rámci DG Regi pre Turecko a Cyper, ako bude pokračovať proces europizácie na severe ostrova v záujme zjednotenia. Ďakujem. Vážená pani Piri, povedať našu prvú otázku je, že prístup komisára Fileho bol správny a ste nie je spokojný s doterajším postupom, ale tento prístup a tento prístup dielom bol správny a musíme na ňom pracovať. No a opätovne je na tureckých orgánoch, by podnikli príslušné kroky. My sme stanovili veľmi jasné podmienky, máme veľmi jasné dohody, tu protokol z Ankary a pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, tak to bude, bude, výhod, bude mať následky, že sa otvára nové kapitoly. No a ja som sa stretol nedávno s ministrom pre európske otázky a on pred pár dňami predstavil, e, zverejnil strategický dokument o obnovení rokovaní s Európskou úniou. To treba hodnotiť, ale je to tiež o konkrétnych krokoch, ktoré musí Turecko prijať, aby bolo dôveryhodné. S tým spôsobom na no to musí byť sa musí preukázať počas nejakého obdobia, takže je tu viacero elementov, ktoré treba splniť na to, aby sme našli nové príležitosti, spustili rokovania pre kapitoly, ktoré ešte neboli otvorené. No a čo sa týka novej štruktúry, tým sa budeme musieť zaoberať. Vidíme, ako to bude fungovať. No a presunutie pracovnej skupiny Task Force na DG Regi. Je to inšpirované myšlienkou, že je to o veľmi konkrétnom projektu, projekte. Viem, že DG Regi, viem, o čom hovorím. Oni majú kapacity a skúsenosti, ako rieši konkrétnu implementáciu priamo na mieste. A opätovne toto bude ďalšia príležitosť na vyššiu spoluprácu a vo časti ostrova, čo povedie, dúfajme, k zjednoteniu zjednoteniu ostrova. Vážený pán Hán, náš veľmi zaujímavá krehká situácia po konflikte v pásme Gazy a katastrofálna humanitárna situácia. Poprvé, môžete napadať alebo zamýšľať nejaké konkrétne sankcie. A po druhé, ako zaistiť, že finančná pomoc pre Palestínu sa investuje a bude z nej profitovať a občania Palestíny. Aký je váš návrh na revokáciu gazy? A po tretie, aký je váš názor na myšlienku vytvorenia humanitárneho koridora eh, Cypre? a úloha EUBAM Rafach. Ďakujem. Už mnohé z vašich otázok um, už poradil by som vás, aby ste ich položili pani Mogarini. Nie, že by som na ne nechcel odpovedať, ale treba sa v nich koordinovať, pretože sú veľmi citlivé otázky. No a hlavne v tomto prípade je treba pomôcť našimi nástrojmi, ktoré máme, aby sme videli, ako sa dá zlepšiť situácia, ako môžeme prispieť, aby sme zmiernili, zmierili situáciu a vyriešili spor. A čo sa týka humanitárneho koridora, treba vyvinúť maximálne úsilie na zaručenie dovozu tovarov ďalších vecí občanom Gazy. To je súčasť procesu zmierenia, ale opätovne musíme postupovať koordinovane, a hlavne v tomto prípade vedúcou, ktorú pani Mogarini. Nie, že by som sa chcel zbavovať zodpovednosti, ale môžem vás uistiť, že bude to príklad, nie najlepší príklad a prvý príklad našej spolupráce v budúcnosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Sloboda tlače je predpoklad e, pre vstup, dôležitá súčasť predstupových rokovaní. Štvrtá, štvrtá sila Čiže médiá v krajine sú súčasťou, dôležitou súčasťou demokracie a preto s obavami pozorujem situáciu na Západnom Balkáne, na východe, na Ukrajine. Tam sa tá sloboda médií a tlače obmedzuje. Ja nepochybujem o tom, že slobodu prejavu, nezávislá médiá pre vás sú zásadným predpokladom prerokovania. Vy ste v týchto otázkach trochu zdržanliví boli zatiaľ, trochu konkrétnejšie. Aké kroky príjmete, aby tieto základné slobody boli prioritou na programe z hľadiska zhoršujúcej sa situácie v krajinách? Aké prostriedky využijete, aby um, tieto slobody skutočne platili? Áno, no, ďakujem pekne. Myslím, že sme sa poučili a preto tie príslušné kapitoly, ktoré sa tým zaoberajú, otvoríme ako prvé, kde ide o právny štát, slobodu myslenia, prejavu, nezávislosť, súdnictva, transparentnosť, pokiaľ už tieto lekcie sme sa poučili, no a túto metodiku uplatňujeme už aj v prípade Čiernej hory a Srbska. A tieto kapitoly budú ale aj tie posledné, ktoré sa uzatvoria. No a vyvedie nás to vždy naspäť do toho bodu. Tieto rokovania, to sú rokovania. Cieľy máme dvojitý cieľ. Jeden cieľ je vstup, ale druhý cieľ je tak, aby v priebehu rokovaní už sa zrealizovali nevyhnutné zmeny a aj tu záleží na samotných krajinách, ako rýchlo v tomto prípade dokážu reagovať na jasné požiadavky Európskej únie. No a od toho závisí aj to, ako v konečnom dôsledku rýchlo vstúpia do Európskej únie. A ja si myslím, že keď sa pozriem na ambície a snahy niektorých krajín a ich občanov, tak majú snahu čo najrýchlejšie vstúpiť a preto si myslím, že to je najsilnejší nástroj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 ale ochrana našich kandidátov a postavenie sa za, naš, za kandidátov nie je ešte jediná odpoveď na agresívnu politiku Ruska. A však e, zrejme to nebráni Rusku, aby netlačilo viac a ďalej na ďalších susedov. A potom je tu ďalšia otázka, ktorá sa týka e, prác e, odchádzajúcej komisie. Aké stanovisko ste mali voči Európskej občianskej iniciatíve, ktorá sa nazývala One of Us, jeden z nás. Ďakujem pekne. Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, ähm, zu festzuhalten, dass es Nusch. Otázka je, že su, suverenita alebo zvrchovanosť jednotlivých krajín a ich obyvateľov um, často spočíva aj v tom, akú cestu si oni sami zvolia. Či si zvolia aj cestu k Európskej únii a my máme naše záujmy, ehm, či už ide o možné budúce pristupujúce krajiny, alebo sú to krajiny, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti. A podľa toho, ak aké sú mm, záujmy, tak musíme takým potom opatreniam aj my siahnuť. A myslím si, že to je tá situácia kandidátkých krajín okolo nás e, vlastne, a ktoré dostali od nás e, peniaze a prostriedky na to, aby modernizovali svoju krajinu a spoločnosť, aby mohli sa pripojiť k Európe a to určite toto všetko predstavuje veľkú, um, veľkú atraktivitu v tom, aby sa niekto rozhodol, že sa chce pripojiť k Európe. A myslím si, že z tohto pohľadu takto treba aj vnímať naše opatrenia, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín a ktoré sú určené na to, aby sa podporila ich cesta k Európe, alebo aspoň bližšie k Európe, chceme takýmto spôsobom pomáhame ich spoločenskej situácii, aby mohli vypracovať e, takú infraštruktúru, aby sa naozaj mohli, e, ktoré potom vlastne z nich spravia naozaj dobrých partnerov pre Európsku úniu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár Hahn. E, už medzi 2007 až 2013 eh, boli k dispozícii asi 5, eh, bolo asi 5 miliard. Eh, môžete do, tieto, použitím týchto prostriedkov teraz aj vlastne potvrdiť, boli tu k dispozícii, bolo tu k dispozícii 14,4 miliard. Aká je tam sociálna kvóta? Aké by to malo konkrétne fungovať? E, akým spôsobom sa zabezpečuje aj kontrola e, prostriedkov. E, vo v, v apríli bolo prijaté Weimarské vyhlásenie a mňa ako poslanca Európskeho parlamentu zaujíma, že akým spôsobom je možné zabezpečiť pracovné miesta, ponúknuť nejakú perspektívu mládeži, či toto všetko je aj zároveň súčasťou vašej vízie. Ďakujem pekne. Herr Abgeordneter, wenn ich beim sozusagen hinten anfangen darf, ich habe glaube ich heute schon einmal drauf. No, ja myslím si, že ja som niekoľkokrát poukázal aj na to, že jeden z našich uh, susedov na východe, na juhu, mus, že majú, alebo viacerí majú teraz už možnosť, že sa ich e, mladí, teda predovšetkým študenti, mohli zúčast, môžu zúčastňovať aj programu Erasmus. A to tiež patrí medzi naše opatrenia, e, o ktorých som práve teraz aj hovoril, o ktorých sa snažíme iste zlepšiť e, hospodárskú situáciu v týchto krajinách, pretože je to aj v našom vlastnom záujme, aby mali tam tam e, pracovné miesta, ale politika môže priamo vytvoriť len určitý počet miest, čiže je potrebné predovšetkým vytvoriť rámcové podmienky prostredníctvom rôznych programov, ale takisto je treba s našimi partnermi pripraviť konkrétne aktivity a konkrétne v prípade občianskej spoločnosti pripravujeme také aktivity, a rôzne projekty, ktoré musia sa potom aj presadiť a mus, sú musia byť také projekty, ktoré to zlepšujú aj hospodárskú situáciu a vedú k zlepšeniu situácie v prípade zamestnanosti a tvorby pracovných miest. A potom kontrola prostriedkov či peňazí, máte možnosť e, raz do roka, neviem či vy osobne alebo niektorí vaši kolegovia sa, máte, sa môžete venovať otázke udelovania absolutórií v jednotlivým európskym inštitúciám. Tieto sú raz do roka e, preverené Európskym účtovným dvorom a pripraví sa z toho správa, ktorú vy potom schvalujete A to, to, čo, tak ak sa niektoré prostriedky e, vyskytnú mimo toho zeleného pola, tak tým nie sme spokojní, ale v podstate väčšinou s týmito prostriedkami nakladá e, riadeným, regulárnym spôsobom, ale treba e, nestrácať tieto otázky zo zretela. A ale programovanie v jednotlivých krajinách tiež e, súvisí aj do určitej miery s tým, ako prebiehajú aj naše strategické e, rokovania. Takže tu aj poukazujem aj na vaše príspevky alebo vaše vstupy e, z hľadiska toho, akým spôsobom sa pripravujú, e, pripravuje programovanie. Ja môžem povedať, že je tu regionálna politika, ktorá napríklad má množstvo kondicionalita. Musíme, e, museli sme si s týmto poradiť. Mr. President, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela ešte vrátiť k Ukrajine a peniazom bola tu finančná podpora e, aspoň jeden, e, prísľub 11 miliard eur z európskeho rozpočtu a z medzinárodných inštitúcií, ktoré sú v EÚ. Chcela by som sa spýtať, ako vy a EÚ zabezpečia, že finančná podpora na Ukrajine sa využije v, e, v súlade s princípom dobrej, dobrej správy dobrej, dobrého fungovania či dobrého riadenia vecí verejných, že auditori nebudú mať potom k tomu nejaké pripomienky. Nož on povedie, na toto vám zaručiť samozrejme neviem, ale pokiaľ ide o tých 11,7 miliard, to je suma na niekoľko rokov a nie sú to iba organizácie v EÚ, ale je tam aj Svetová banka a podobne, čiže je to zmes finančných e, zdrojov a každý z týchto donorov má svoj vlastný nástroj, ktorým treba kontrolovať a sledovať, ako sa využije ich príspevok. A to isté platí pre peniaze, ktoré sa využívajú z rozpočtov Európskej únie. A tu máme aj nástroje, tak, aby prostriedky e, v rámci susedskej politiky používali prostred, priamo prostredníctvom našich delegácií, ktoré tam máme a tí spolupracujú potom priamo s e, organizáciami, ktoré sú e, priamo na mieste a tu sú tieto bežné skúsené postupy implementácie, ale pokiaľ ide o napríklad o ich rekonštrukciu, situáciu východnej Ukrajiny. To bude nová výzva, no to, budeme, to ešte budeme musieť preskúmať, ako to budeme musieť zorganizovať. Mr. Hahn, indeed, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. To, to, týmto menovaním budete mať veľmi historicky dôležitý job, ktorý má veľkú strategickú dôležitosť, pretože nikdy nebola Európa taká nestabilná a zameniaca sa ako je teraz váš predchodca Štefan Füle urobil dobrú prácu tým, že priniesol východné partnerstvo z myšlienky až k podobe dohody. A to, čo by, čo by ste teda vy nazvali, že by bolo úspechom počas e, vášho obdobia pri pretlačovaní tohto východného partnerstva. A potom druhá vec, e, súčasné vzťahy s Ruskom, e, teda vzťahy Rusko a Západ sú teraz také trochu zmrazené. V podstate aj samotná ruská elita sa zamyká v rámci kremlských múrov. A čo chcete teda urobiť, aby ste oživili občianskú spoločnosť v Rusku? No už pokiaľ ide o prvú otázku, tu ide odpoveď pána komisára, pripraviť sa v oblasti rozširovania eh, našich kandidátskych krajín takým spôsobom, ak, keď ja budem odchádzať, keby niektoré, v tej chvíli by niektoré z nich mali pristupovať do EÚ, to by som už bol považoval za úspech ale už aj odblokovanie momentálne neexistujúcich rokovaní, aj to už by bol veľký krok pred pravdepodobne možno viac väčší krok, než len menší krok. Ale viete, niekedy sa naučili už v minulosti, že niekedy aj malý krok môže byť zároveň ale veľkým krokom. Takže často ako napríklad bývalej e, republiky Jugoslovanskej v Macedónsku, keď dosiahneme určitý pokrok v rokovaniach Srbsko-Kosovo, alebo podobne, to vš- keď aj malý krok, už to sú veľké výsledky. A pokiaľ ide o Rusko, si myslím, že je dôležité zotrvať v kontakte ponechať e, otvorené vzájomné kanály. A musíme povedať a ukázať našim ruským kolegom, že susedská politika, ako som povedala vo svojom úvede, dnes mala byť chápaná ako niečo, čo má ohrozovať Rusko. Myslím si, že musí byť e, Malo by to byť e, niečo, čo by malo zlepšiť naše vzťahy a vzťah by mal byť e, na báze dôvery a nie nejakých negatívnych e, pocitov. A ja dúfam, že ja budem môcť tomuto prispieť, robím všetko, čo sa bude dať tým, týmto smerom. Eh, gracias. E, señor Han, mire usted tras... Ďakujem, um, pán uh, Han. Uh, keď uh, po uh, uh, na púšti, k Oázii. E, je to veľmi slubné, chcem vrieť o um, Turecku. Um, Turecko doteraz uh, nikam uh, sa nedostalo a mali sme dlhé roky vyjednávania a nedospeli sme nikde. A uh, znamená to pre vás, že posudzujete Turecko ako ozajstného kandidáta na členstvo EÚ a po druhé, e, chcete uzavrieť nejakú konkrétnu kapitolu, aby ste podporili tento proces? A druhá otázka, v dôsledku e, e, našich e, cieľov e, vzťahov s Tureckom e, predstavujete, podsudzujete ako riziko, že Turecko preorientuje svoju orientáciu na Áziu a Blízky východ a dokonca na zblíženie s Ruskom? Also, ich bin ein Pragmatiker. Nuž, ja som pragmatik. Myslím si, že Turecko je pre nás dôležitým partnerom a určite je jedným z možno, že z najdôležitejších um, partnerov aj z hľadiska obchodného. Máme asi 120 miliard eur ročný obrad, e, takisto aj množstvo investícií v Turecku je práve z EU. Takže Turecko mu má, alebo si zaslúžuje, musí mať veľmi musí mať záujem mať bezpečné a dobré vzťahy s Európskou úniou. My sme vlastne mali rokovací rámec, ako viete, aj z pohľadu bohudúceho členstva tak to bolo rozhodnuté radou a tohto sa musíme držať. Budem teda postupovať a ako bývalý minister hospodárstva v Rakúsku si môžem pripomenúť, že bola boli kapitoly, ktoré sa vtedy otvárali a kapitola, ktorá je napokon už aj dnes uzavretá a dokončená, tá je práve kapitola ekonomiky. Takže je dôležité, aby sme pokračovali ďalej v rokovaniach. Ale tiež už bolo viackrát povedané, že práve zabezpečenie tých základných a dodržiavanie základných práv, e, konkrétne tomuto sa musí ešte Turecko venovať. I respecto al eje ruso-turco? Čo sa týka uh, osy Turecko-Ruska? So... Thank you, Mr. Commissioner. The, the... Ďakujem. V, v našom v otvorenom liste pán Jurken povedajte, že európsky eh, občania potrebujú po, e, najprv e, po, rozšírení ešte 5 rokov na stabilizáciu. Takže to nie je dobré, pretože potom to vyvoláva dojem, že vlastne rozširovanie je obmedzené iba na rokovanie. Avšak, pán Handy, viete, že je to nestačia niekedy len politické odkazy. Čiže e, sú tu krajiny, ktoré sú geograficky tu krajina, ktorá je v, geograficky v EÚ a obklop má hranice s piatimi krajinami a tieto krajiny sú prepojené viac ako kedykoľvek predtým. Čo si myslíte o spoločnom prístupe na určitém koordinovanom úsilí v procese úsilia tých eh, všetkých krajín Západného Balkánu? Myslím si, že aby sme dosiahli ten nevyhnutný pokrok v regióne, myslím si, že môžeme budovať aj na báze mojich skúseností komisára pre regionálnu politiku. Pretože my sme získali skúsenosti z tých e, stratégie makroregiónov, mali sme stratégiu pre Dunaj, tiež tu bola a čoskoro už e, alebo bol takisto aj e, makroregión Jadranského mora, kde sa zúčastňovali niektoré krajiny z Balkánu. A myslím, že jedným z mojich cieľov by bolo podporiť regionálnu spoluprácu medzi týmito, s týmito krajinami, ale aj medzi nimi v tomto regióne. Lebo hranica sa nekončí v regióne niektorého členského štátu, ale viac, sú tu viaceré hranice s Gureckom, Bulharskom, Gréckom, čiže je treba tento Balkán vidieť ako celok a dívať sa na to, ako sa tento región môže rozvíjať a to je určite dôležitý príspevok na zlepšenie situácie. Esto que, brother. Ďakujem pekne, pán, pre, pán predseda. Ďakujem, pán Hán. E, v procese demokratizácie a v otázkach rešpektovania ľudských práv e, sme však ale svetkami v krajinách, ako je Irak, Libia a podobne, sú teraz e, úplne potláčané ľudské práva. Máme ale sociál, máme asociačnú dohodu, je, sú tu, sa tu ovplyvňujú e, rozhodnutiami z oblasti vašich kompetencií a v oblasti kompetencií pani Mogherini, čo teda sa budete snažiť, aby ste tie okupujúce e, sily, ako napríklad je Izrael, akým spôsobom e, budete k ním pristupovať, e, keď chceme zlepšiť otázku ľudských práv? Die Europäische Union hat äh, etwa in der Frage Marokko. Ďakujem. Európska únia, čo sa äh, týka äh, tohoto konfliktu alebo politiky kolónií má jasnú politiku a stanovisko, čo sa týka západnej Sahary a ľudských práv, to je jasný mandát pre OSN, ktoré sa zabrali touto otázkou a zo strany Európskej únie. My um, podporujeme tieto uh, snahy vždy, keď je o to, aby sme uh, to sprevádzali alebo podporovali, ale myslím, že nemá žiadny zmysel, keď uh, rôzne kuchári na tom pracujú, ale mali by sme tých, uh, ktorí um, sú za to zodpovední, um, podporiť, uh, aby sa tie veci presadzovali, aby uh, tam, keď je e, náš príspevok potrebný, aby sme mohli tento príspevok poskytnúť. Pán komisár, ja vás vítam. Vychádzam z toho, že vy viete, že vy a ja aj e, všetci európsky občania, teda všetci európsky občania môžu cestovať e, do všetkých výsostných území Európskej únie, ale, krimin, ale e, zločinci to e, nemôžu robiť. Aj existuje však jeden e, kraj, region v EÚ, kde ani vy, ani pani Juncker, ani ja nemôžeme cestovať. A to vám zakazuje turická armáda. A ja hovorím o meste Famakosta. Ja vás e, vyzývam, aby ste e, navštívili e, toto mesto nie preto, že by to e, bol správny postup, ale preto, že e, by e, to oslovilo tam tých ľudí a možno by to bolo aj podnet na riešenie cyberskej otázky. Ja vás vyzývam, aby ste tento krok urobili, pretože to by bolo pre dobro celej EÚ aj pre dobro Turecka, pretože je to tak, že keď sa veci pohnú a keď môžeme nejaké riešenie vymyslieť, tak môže to ovplyvniť aj kandidatúru Turecka a mm, toto teraz aj stojí v ceste pristúpenie Turecka. Áno, vy ste to uh, svojou predposlednou vetou uh, správne vyjadrili. Uh, rôzne uh, konanie a opatrenia vedia, vedú k tomu, že uh, uh, tieto uh, v, rozhovory sú teraz oblokované. Čo týka mesta Farmakosta, ja som v diplomácii nový a nechcem um, byť ako som v porceláne, ale rád by som k nejakým výsledkom dospel. Ja sa uh, budem zabrať s týmito vecami, musím hovoriť s expertami, ja no musím uh, aj uh, preskúmať možnosť uh, nových ciest. Uh, k tomu nemôžem teraz veľa povedať, uh, no ja uh, si to odnesiem a budem uh, nad tým uvažovať.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 Ďakujem pán predseda, pán Hán, ďakujem vám za vaš jasne vyjadrený závzok potrebe zásadných zmien, hlavne v politike susedstva. Vo vašej odpovedi ste potvrdili prístup eh, na základe mm, podmienok eh, a tiež eh, silnejšiu angažovanosť sa v mm, susedskej politike a v Vilniuskom procese. Tento summit vo Vilniuse ukázal, že tento mechanizmus viedol priam k rivalite medzi EU a Ruskom. A pre všetkým ten mechanizmus, ktorý predstavuje výber medzi ruskou e, integráciou alebo EU, To predstavuje e, veľké riziko pre všetkých. E, dnes východ, politika východného susedstva viedla ku neustálým konfliktom v týchto spoločnostiach a ich politikách. Čo teda chcete urobiť, aby sa znižil konfrontácia, konflikt v týchto oboch oblastiach. Aké konkrétne um, zmeny chcete zaviesť uh, v EMP? A mm, pôjdete do Kišeňova a do Kieva, aby ste prediskutovali s čím vládami a občianskou spoločnosťou ich eh, jasne vyjadrené želanie, aby sa stali členským štátom EÚ do roku 2020? Sobald ich kann. Ja, ako to náhle budem môcť. Už aj tak eh, všetky mojim štátom som tak povedať dal um, potvrdenie, že čo najskôr ich našim a Moldavsko a Kišiňov sú prirodzene prioritným cieľom v súvislosti s voľbami koncom uh, novembra a spočíva to v jednotlivých uh, štátoch a ich uh, obyvateľstve ako v budúcnosti chcú zaujať e, e, pozíciu a ako sa chcú e, budovať svoje e, vzťahy s Európskou úniou. Sú tu rôzne možnosti a aj prístupy a už aj prvé riešenia. No, myslím, že nemôžeme tvrdiť, že Európska únia to e, sa videla na kurz rozširovania alebo expanzionizmu, ale my sme pripravení s našimi susedmi e, udržiavať e, rozumné vzťahy a každý, kto sa chce e, silnejšie približiť k EÚ, sme ho pripravení podporiť, ale ostáva to s vrchovným právom každého štátu a logické jeho ľudu, aby o tom rozhodol. Myslím, že je dôležité a dúfam, že aj z ruskej strany bude pripravenosť e, tie veci tak vnímať, že tu nechceme nastúpiť na cestu konfrontácie v žiadnom prípade, ale že je to v našich záujmoch aj v záujmoch e, Ruska, aby v týchto regiónoch e, nás blahobyt, sloboda, zabezpečené ľudské právo, demokratický systém, Ehm, pretože v skutočnosti ehm, východisko je to, že ehm, ľudia v takejto situácii e, môžu lepšie pracovať a budovať blahobyť. A preto e, chcem e, vyslať e, taký e, signál, že dúfam, že nastane také spoložitie, ktoré dúfam, že nakoniec e, sa zabude bez sankcií. Ale ak to bude nutné, tak nemali by sme sa zdráhať e, tie sankcie uplatniť, pretože nemôže to situácia, že mm, konkrétne prošovanie územnej e, zvrchovnosti mm, nebudeme žiadnu odozvu. A ja dúfam, že sa dostame na takú úroveň diskusie, kde tieto diskusie bez e, sankcií bude môcť ďalej viesť a rozvíjať. Herr Kommissar, die, Herr Hahn, äh, die... Pán Hahn, situácia na východnej Ukrajine nám to rozdáva nielen dobré nádeje, ale aj mnohé obavy. Eh, spočívajú v tom, že vy ako komisár pre politiku susedstva budete môcť byť konfrontovaní s ďalším tzv. zmrazeným konfliktom, tak ako to už poznáme z Zadnesierska, Osecka, Abcházska. Aký vy máte k tomu postoj ako EU? Má tu postupovať, eh, ako vidíte, pokračovanie v sankciách, e, ako viete, e, znovu vybudovanie týchto regionov. E, moja ďalšia otázka sa týka boja proti korupcii a právneho štátu na Ukrajine. To bola ďalšia obava, čo týka slobody a demokracie, alebo spolu s nimi. Ako môžu štáty, ktoré prežili transformáciu v tejto naliehavej um, požiadavke e, zo strany EÚ lepšie sa angažovať na Ukrajine? Ich meine, in der Frage der Ostukraine sind die... Vo veci východnej Európy je to to jasné. Myslím si, že zachovanie územnej zachovanosti Ukrajiny odznelo aj zo strany prezidenta Porošenka aj e, na celom Minské kolo a my v zásade dúfam, že sa obráme dobrým smerom. Ešte je to krehké a to primerie sa e, porušuje, ale ja som presvedčený, že zavedenie tohto koridoru 30 km ehm, môže prispieť e, k ďalšiemu budovaniu udržateľného mieru na no, zo strany nás, Európanov, tu e, nie žiadna stredná cesta. Pokiaľ nebude územná celistvosť e, obnovená, tak nemôže byť žiadna ústretová cesta k Rusku. A ja chcem povedať, že nemôžeme E, vidieť e, takúto budúcnosť e, Európy. Práve naopak, ja si myslím, že najnovšie ohlásenia prezidenta Porošenka, že chce priviesť Ukrajinu bližšie k Európskej únii a s týmto účelím, účelom, k týmto účelom zaviesť aj príslušné reformy. On menoval 260 alebo nejaké také číslo. Ja myslím, že to je posun správnym smerom a dnes na inom mieste však povedal, že e, najsilnejší tlak, ktorý my môžeme ukázať ako Európska únia, je, keď obyvateľstvo a štáty, ktorí nie sú členmi EÚ, chcú um, sa približiť k EÚ a mať užšie vzťahy, tak musia splniť e, konkrétne veci a tie e, sa pohybujú e, v tom smere, ktorý žiadali ľudia na Majdane, teda nezávislé súdy, boj proti korupcii, transparentný a právny štát a tak ďalej. Danke, Herr Vorsitzender. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Ja sa chcem um, preťať k tej otázke, ktorú položil pán Rado, že týka sa to e, rozširovania. Vy ste v vašom e, liste e, nám potvrdil, že tak ako pán Juncker v nasledujúcich 5 rokoch nebude žiadne ďalšie rozširovania. Vy ste tam spomínali to, že pretože ešte naši občania musia stráviť to rozširovanie od 13 členských štátov za posledné roky. Pre mňa ako zelených, e, zelenú to znie tak, e, že už je de facto koniec politikov rozširovania. A moja otázka na vás je, že ako chcete zabezpečiť, e, že občania EÚ v nasledujúcich 5 rokoch tento proces v posledných desetich eh, rokoch eh, budú môcť tak stráviť, aby sme mohli ďalej rozširovať, pretože eh, ďalšie rozširovanie na Balkán je súčasťou mierového projektu EÚ a musí mm, byť v ňom pokračované. A ďalšia otázka je, čo robíte, keď Island teraz povie, že my predsa chceme vstúpiť do EÚ. Oni, aký už skoro celý splnili, čo potom urobíte? Budú musieť aj oni čakať? Ja, ja viem, ja soll <laughs> über die Brücke gehen, wenn man... No myslím, že musíme prejsť eh, cez most, eh, keď tam budeme a keď eh, Islandiania zmenia názor, tak budeme ako rýchlo sa tam k tomu dostaneme, pretože aj s Islandom máme svoje témy na vyjednávanie, napríklad keď hovoríme o polnohospodárstve a o rybolove a o chove. Je tu priestor pre diskusie. No, ja e, nie, e, som e, anglický e, rodilý hovorca, takže e, slovo stráviť je trošku drsné. No, e, my sme všetci e, hrdí na to, ja som, to viem z mnohých e, rokov v priemysle, v hospodárstve, že keby e, E, podnik rastol tak rýchlo, ako my sme rastli e, za posledný čas, tak môžeme očakávať, že sa to e, niekde pokazí, pretože predtým nás bolo 12, teraz nás je 28 a sú úplnou zmenou našej štruktúry a našej konštrukcie. Keď to premením na ekonomické vyjadrenie, tak určite by to bola predpoveď bankrotu. A my sme to úprimne povedané zvládli, tak aby v celku to v zásade fungovalo. A um, táto práca na rozširovaniu, ktorú sme doteraz zvládli, e, nám je dôvodom pre e, to, aby sme boli hrdí a aby sme boli v stave e, zvládnuť e, ďalšie rozširovanie, aby sme museli hovoriť o slove stráviť rozširovanie, ale máte pravdu, že je nutnosť, aby sme e, našich vlastných občanov v členských štátoch spolu s všetkými pozitívne na to pripravili, že je to zaujímavé na všetkých, aby Európska únia sa ďalej rozširovala. Thanks, President. Ďakujem, pán predseda. My, komisár, myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že EU je dobrá, čo týka mekej moci a mekej sily a všeobecne eh, na eh, porozumenie v všetkých štátoch je, že EU dobre zvládol ho pri podporovaní občianskej spoločnosti v druhých štátoch. No ja som videl vo vašom písomnom vyjadrení, že vidíte väčšiu úlohu pre občianskú spoločnosť v EU. Toto môžeme privítať, ale uh, môžem uh, sa zapýtať, že ako hodnotíte to, ako sa nám to teraz darilo a čo presne musíme robiť e, v viacerých susedských štátoch, ktoré e, nielen budujú občianskú spoločnosť, ale mnohé ju úspešne rúcajú, ako napríklad Egypt. Takže rád by som vás vyzval, aby ste eh, boli dôraznejší eh, zo strany EU, aby ste mm, ochraňovali a podporili tieto organizácie eh, občianskej spoločnosti, pretože ináč ich tam moc neostane. Hlavne na juhu by som rád urobil inventúru toho, čo existuje. A čo sa týka obáv vo veci občianskej spoločnosti v Egypte, sme zaznamenali e, vypracovanie nového zákona, ktorý sa týka občianskej spoločnosti. Opäť e, vás chcem ozbečiť, že dosť dôrazne sa na túto tému e, vyjadrujem, pretože ja myslím, že živá občianská spoločnosť je nutnosť, aby sme zaručili naše základné práva a ak nemáme pestrú občianskú spoločnosť, tak nikdy e, nedospieme k demokracii a toto je predpokladom pre demokraciu. Je to veľmi široká a rôznorodá občianská spoločnosť. Preto sme pridelili isté rozpočtové prostriedky hlavne na rozvoj e, občianskej spoločnosti, ale e, musím tiež prevriť, e, ako toto e, doteraz fungovalo a kde môžeme zlepšiť osobitne pridelovanie a čerpanie prostriedkov pre občianskú spoločnosť, aby sme dosiahli udržateľný pokrok a značné účinky. O toto ma Juncker požiadal pri tej obnovenej, prepracovanej susedskej politike. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, predseda. Moja otázka sa týka Ukrajiny. Myslíte a uprednostňujete osobne, aby sa Ukrajina stala plnoprávnym členom Európskej únie, alebo nám poviete, že sa na tým ešte nezamýšľali a nemôžete nám dať odpoveď. No a preto ja vám hovorím, že tieto vypočutia sa majú zameriavať aj na vaše osobné názory, ako aj na osobné názory komisie. Na vašich predchádzajúcich pripomienkach som získal dojem, že ľutujete odsunutie prijatia asociačnej dohody medzi EU a Ukrajinou. Je to správny dojem alebo nie? No a v kontexte pripomienok predposlednej otázke, myslíte, že bohaté krajiny nechcú vstúpiť do EÚ, napríklad Norsko a Island, a krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, tie sú veľmi chudobné krajiny, ktoré, ktoré budú veľmi zaťažovať rozpočet európskych daňových poplatníkov. Súhlasíte s tým? Ďakujem pekne. Takže opätovne čo sa týka Ukrajiny, ja som viac menej pragmatický a myslím, že každý, kde niektorí z nás tam boli na Majdane, je tu jasný záujem a tiež to vyjadrilo v obách, že sa chcú priblížiť k Európskej únii. No a toto musíme predpokladať, predpovedať. No a bol tu realistický prístup prezidenta Porošenka, ktorý povedal, že aj keď zamýšľame žiadosť o vstup do EÚ. Vyžaduje si to mnoho reforiem a, a navrhli sme v nachádzajúcich 5-6 rokoch a 2020 vykonané reformy, čo môže byť základom pre budúcu žiadosť o členstvo, ale aj tak si myslím, že sme veľmi ďaleko nielen z časového hľadiska, ale aj z obsahového hľadiska, ale na druhej strane je to jasné želanie, aby sa Ukrajina priblížila k EÚ. A to my nemôžeme zamietať a odmietať. No a čo sa týka ostatných vecí, tak Myslím, že nikto nebol šťastný, ale bolo to príspevok a opatrenie, ktoré viedlo k prímeriu. A myslím, že v našom spoločnom záujme vyhýbať sa obeťom na životoch. Ďakujem pekne, predseda, vážený pán komisár tak ako sme si pripomenuli, tak ukrajinská kríza ako keby obrátila pozornosť inštitúcií EÚ takmer výhradne na východné partnerstvo a štáty na východe od EÚ. Ale zatiaľ, čo hľadíme a pozeráme na Rusko, zabúda sa na susedov na juhu po arabskej jari. Zdá si nádeje vyprchali, na druhej strane sa tu prehlbuje kríza, kde napríklad v Líbii kde sa rozpadol štát a Európska únia nebola v týchto súvislostiach veľmi zďaleko zraka. Reagujeme síce na naliehavé situácie, ale chceli by sme proaktívnu iniciatívu. Na východe je zásadná kríza, ale od roku 2014 na ceste do EÚ zomrelo, ako, zomrelo viac ako 2000 utečencov. Ako chcete alebo nastaviť dimenzie susedskej politiky, čo chcete použiť ako nástroje, aby Európska únia nemusela vždy hľadať nové no, urgentné riešenie. Ja by som vás chcel ešte raz uistiť, že sa zaujímame aj o juh, nie len preto, že arabská, bola arabská era, teraz je jeseň, tým eh, vyjadriť, že máme jednotý personál v rámci nášho generálneho rediteľstva a ja nemôžem za to, že verejná pozornosť v Európe sa momentálne sústrede viac na východ. Interne vám môžem povedať, že obom oblastiam venujeme rovnakú pozornosť takže personálnym vybavením, aj finančnými prostriedkami plánovanými a pri všetkých problémoch, ktoré sú na juhu, ktoré nechcem ignorovať, sú aj pozitívne príklady. Pripomeňme si napríklad situáciu v Tunisku, pokrok dosiahnutý v Maroku, alebo vývoj v Jordánsku. Nie sme ešte tam, kde sa chceme dostať, ale vývoj ukazuje, že je možné dospieť k pozitívnym výsledkom. Treba byť len vytrvalý. Sú ďalšie oblasti, samozrejme Líbia, kde sme ešte stále veľmi vzdialení od tom úspechu, ale zaoberáme sa tým a môžete si byť istí, je za komisiu, môžem povedať, že venujeme veľkú pozornosť aj susedným štátom na juhu. Ďakujem pekne, pani Grigule. Ďakujem pekne, pán komisár. Jednotné, jednotná Európska únia a zahraničná politika, ako aj zavádzanie sankcií, rôzny účitok z hospodárskeho hľadiska na krajiny EÚ. Vyjadrenie solidarity by bolo dôležité eh, ohľadne hospodárskych následkov. Vzhľadom na vaše portfólio momentálne by som sa chcela opäta, opýtať, či príjmete eh, nejaké opatrenia, aby ste zmiernili negatívne dopady na východ, v krajinách eh, na východe EÚ, alebo pripravujete nové nástroje, ako by sa dalo pomôcť týmto členským krajinám EÚ na prekonanie hospodárskych eh, problémov. Ďakujem pekne. No, to nebude moja bezprostredná zodpovednosť, ale O tejto téme sme už hovorili na súčasnom uh, kolegiu. No a som si všimol, že v niektorých e, oblastiach e, bolo veľmi veľa návrhov, ktoré som akože celkom vysvetlil, no ale ak chceme, lebo je, sú tu preukázateľné negatívne dopady, tak sa s touto otázkou budeme musieť zaoberať, ale to bude otázka pre celú komisiu aj členských štátov, ktoré sa budú musieť touto témou zaoberať. Pekne, pán Korvin Mike. Vážený pán komisár, keď som prišiel, eh, prichádzal z letiska, hovoril s tom, že eh, brány sa zatvoria o 3 minúty. A keď vy poviete Vladimirovi Putinovi, že o 3 roky eh, vstúpi Euró- Ukrajina do Európskej únie, a tak nie je to jasné, že behom troch rokov musí fragmentovať alebo obsadiť Ukrajinu, po druhé Turecko. Ako dlho, dlho ich môžeme ešte nechať klopať na dvere? Ako dlho ich môžeme ešte ponižo, ponižovať? Nebali by sme ich konečne prijať alebo odmietnúť? Rusko sa na nás smeje. Rusko sa smeje na týchto rečiach. A tretia vec, nemyslíte, že je na čase zasadil Aleksandra Lukašenka a zaviesť, zaviesť demokraciu na Bielorusku a 75%, 75% občanov Bieloruska bude hlasovať za pričlenenie k Rusku a na polských hraniciach sa ocitnú ruskí vojaci. Ďakujem pekne. Ja v politike nezaberám, čo by bolo, keby bolo, ale konkrétnymi otázkami. No a ja chcem vždy komunikovať s ľuďmi. Ja vidím ten pohár, pomyselný vždy poloplný. Musíme problémy riešiť a nevytvárať nové. A tým sa musíme riadiť a musíme konsekventne postupovať na úplne povedané Európska únia má takú morálnu silu, že sa nemusíme pred nikým skrývať a v konečnom dôsledku sa zosmiešnia ostatní a nie Európska únia. Kristián. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, vážený pán Hán. Ja vás prosím o konkrétnu odpoveď o to, či a kedy Gruzínsko dostane nejakú ponuku na priblíženie. Pýtam sa preto, lebo Lotyšsko, krajina, ktorú zastupujem ja, má podobnú, podobnú skúsenosť, tak bolo vykonaných mnoho reforiem, ale chýba ten impuls, keď nevidíme jasnú víziu do budúcnosti. Ja som bol prednedávnom v Gruzínsku a stretol som sa s mnohými ľuďmi s prezidentom, s predstaviteľmi opozície a je to skutočne želanie Gruzínska dostať jasnú odpoveď na túto perspektívu, aj keď úprimne povedané, táto perspektíva pre Gruzínsko je možno trochu ďaleko. Ja vás žiadam o osobnú odpoveď, ani v mene komisie. Ďakujem pekne. Ja samozrejme nemôžem sa úplne od toho oddeliť, ale gruzínske občania vyjadrili jasné želanie a my sme prijali príslušné dohody, ale aj je to jasné, idete, vidíte, že ešte mnohé veci tam treba urobiť, chyba tam ešte nezávislé súdnictvo a tak ďalej, Je tam ešte veľa tém, ktorých sa budeme musieť kriticky tým zaoberať. Dôležité teraz je, aby sme zaistili vývoj korektný a transparentný, tak by napätie, ktoré v spoločnosti existuje, bolo aj odstránené, pretože to je tiež dôležitý moment, aby sme Gruzinsko priblížili k EÚ. E, tu platí s príslušnou asociačnou dohodou FTA sme spravili prvé kroky. Treba naplniť podstatou obsahom, z toho budú vyplývať potom kroky a myslím, že to povedie k ďalším opatreniam. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo. Pán Kristea, ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, ja budem pokračovať eh, v Rumunčine, pretože eh, je tu veľká, veľký záujem obyvateľov Moldavska na toto vypočutie. Ďakujem pekne. Keď eh, suverénna volá občanov z Moldavska a postaví proeurópsku vládu a podpory príslušné reformy, tak je to potom konkrétna perspektíva po splnení, existuje konkrétna perspektíva po splnení kritérií a po uplynutí obdobia vstúpi do EÚ. Myslíte, že a ďalej myslíte, že černomorská stratégia s ohľadom na inkluzívny charakter môže byť spôsobom, ako reagovať na obavy a záujem v regióne. Ďakujem pekne. Pán komisár, nuša, tá druhá časť, to je isté dôležité, dôležité doplňujúce opatrenie. My už sme o tom hovorili aj s vysokou predstaviteľkou. Máme záujem intenzívne sa tejto téme venovať, no a pre Moldavsko platí to isté ako pre ostatné krajiny, kde obyvateľstvo jasne sa vyjadrilo, že sa chce priblížiť EÚ a ja si myslím, že my to musíme podporiť, pozorne sledovať a prijali sme nevyhnutné kroky. Moldavsko je prvá krajina s bezvizovým stykom, čiže netreba už víza. To sú všetko opatrenia, ktoré podľa môjho názoru idú správnym smerom a Rím tiež nebol postavený za jeden deň a to platí aj o približovaní krajín v Európe k Európskej únii. Myslím, že treba postupovať krok za krokom, treba byť dôsledný. Ja dúfam, že voľby 30. novembra v Moldavsku vyšlo jasný signál, že budú pokračovať v tej ceste, po ktorej sa vydali. No a na nás to určite nezlyhá, aby táto cesta pokračovala ďalej. Herr Hannes, letzter Fragesteller meiner Fraktion möchte... Že ako posledný ktorý kladie otázku za moju, eh, za moju politickú skupinu. Chcel by som sa ešte dotknúť niektorých otázok, ktoré celkom nerozumiem. Čo znamená prepracovanie susedskej politiky, reshaping neighborhood policy? To je prvá otázka. Potom druhá otázka vy ste už tu aj povedali, a že to presne ste sa odvolávali aj na to, čo ste napísali a čo napísal pán Juncker, že to, čo ste povedali, že nie e, celkom to tak nemalo znieť, ako by to malo byť e, rozumieť. Ale čo je s tými štátmi, ktorí zatiaľ ešte vôbec o ničom nerukujú, e, ako napríklad Albánsko? ktoré by tiež chcelo čoskoro začať s rokovaniami. A tiež je tu otázka Kosova, kde tiež nemáme to, čo by sme už dávno mali mať. A ďalej spolupráca s vysokou predstaviteľkou lebo to my sme chceli, aby ste boli silným komisárom a nie len nejakým takým pozorovateľom, pokiaľ ide o Stredomorie a Cyprus. Áno, odpoveď. Ďakujem pekne. Myslím, že je dôležité postarať sa o to, že to, čo doteraz urobil Štefan Fule, to si zaslúži našu, naše uznanie. Určite to nebolo jednoduché dosahovať tu v tejto oblasti pokroky. Um, ja už som už aj s ním rokoval a tiež hovoril, ehm, ehm, že môžeme si sadnúť aj u vás alebo u nás a káva je všade rovnaká, môžeme o týchto otázkach diskutovať. A aj on hovoril o Albánsku a po určitej chvíli jednoducho už bude sa musieť aj táto otázka už ehm, zodpovedať, že čo. Nuž, no ale skúsenosti z regionálnej politiky môžem využiť pri príprave konkrétnych projektov. A to by sme chceli, aby to boli projekty, ktoré budú prekračovať hranice. A chceli by sme sa aj orientovať práve na výsledky, tak ako to bolo v prípade regionálnej politiky. A to by malo vlastne byť ako pod, podmienka pre potom neskorší neskorší vstup. A pokiaľ ide o ten reshaping, čiže prepracovanie susedskej politiky, no už e, podobne da, aj z, dá sa veľa dosiahnuť, e, keď e, tie opatrenia budú výrazne konkrétnejšie a dajú sa aj viac konkretizovať a zlepšiť je tu taká spoluhráca medzi politickou koncepciou a to musí byť podporované konkrétnymi aktivitami a zároveň musí prebiehať neustále dialog. rokovať sa musí. Ale o to, aby sme tie nástroje využili k naše politické ciele. No už politike budeme spolupracovať všetci spoločne a všetci tí, ktorí majú nejakú štruktúru, ktorí niečo chcú, najprečnú štruktúru pred sebou, tak e, je to tiež tak, že na kolegiu tiež je požadovaná jednomyselnosť e, a v oblasti zahraničných vzťahov. Je tu otázka medzinárodných politiky a v rámci nej vie treba tvoriť túto susedskú politiku. Pokiaľ ide o Albánsko, tu bola, bude teraz najnovšie pripravená správa o pokroku. Dúfam, že teda rada bude nasledovať svoje závery neviem, tuto kolega, ktorý sa pýtal tiež e, na Kosovo, sú tu aj niektoré technické otázky, ktoré sa ešte musia objasniť a dúfam, že tu vytvorením novej vlády, že to všetko pripraví už potom dobré dobré základy. Pani Teo Charus. Ďakujem pekne, pán, pre, pán predseda, pán komisár. Európska únia uplatňuje prísne sankcie na Rusko ale aj Turecko porušuje medzinárodné právo, obsa, pokiaľ ide o vojenskú okupáciu e, cyperských území a etnické čistky na týchto územiach a mm, pravoslavný grécky Gréky, Gréci boli e, premiest, presídlení na Cypre. Myslíte si, pán komisár, že toto môže byť e, e, rešpektované v krajine, ktorá by sa chcela stať členskou krajinou EÚ? Nie je to uplatňovanie dvojakého metra ako chcete prakticky podporiť krajinu, ktorá je slabá a ešte k tomu je ohrozovaná agresívnou a E, vojenskou silou, ktorá by sa tiež chcela stať členom EÚ. Nuž, odpoveď. My sme o tomto už e, dávno, alebo veľa o tomto diskutovali, o tejto otázke z mojej, súťaž, z mojej e, doterajšej e, činnosti poznám situáciu veľmi, na Cypre veľmi dobre a viem, aké sú tam jednotlivé citlivosti e, priamo na mieste a boli tam rôzne projekty, ktoré pripravujeme aj spoločne s Tureckom, ale súčasná situácia určite nie je akceptovateľná. Práve to je aj dôvodom, prečo sme sa nedostali ďalej v rokovaniach. A od Európskeho spoločenstva štátov to, tento stav nebol akceptovaný a preto je to téma, ktorá je naďalej na stole počas rokovaní s Tureckom. Dank, Herr Vorsitzender. Pani... Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, vy ste jedným zo siedmých komisárov, ktorí opäť sa vracajú do Európskej komisie. Predtým ste boli v politike regionálnej. A teraz by som sa chcel spýtať, že do akej miery vaše skúsenosti z regionálnej politiky by ste mohli využiť v otázkach rozširovania a susedskej politiky, či môžeme dúfať, že bude nejaký väčší tlak na spoluprácu medzi regiónmi, sám um, ehm, miestnymi samozprávami, malými a strednými podnikmi a podobne, alebo aj takisto spolupráce mimovládnych organizácií a takisto, či budú, bude môcť sa lepšie sa využívať eh, prostriedky EÚ. Chcel by som sa ešte spýtať na prepojenie medzi eh, politickými cieľmi, ktoré si ustanovujeme a financovaním týchto všetkých nástrojov, ktoré súvisia s politikou rozširovania a susedskou politikou. Ja, ich denke, dass ich meine Erfahrung insbesondere komisár, myslím si, že moje skúsenosti určite sa využijú pri implementácii projektov. Myslím si, že to som už povedala aj predtým, e, že to bolo jedným dôvodom, prečo si ma Juncker vybral na túto oblasť. A v tomto zmysle ak mi dáte tento mandát, tak eh, ja budem ehm, príslušným spôsobom tejto, týmto otázkam venovať a prostredníctvom konkrétnych eh, zreteľných projektov je to, je to pre mňa taká osobitná otázka zabezpečiť viditeľnosť Európskej únie v krajinách, ktoré sa snažia o vstup, alebo aj v tých krajinách, ktoré sú potenciálnymi kandidátskymi krajinami, aby sme sa tam zviditeľnili pretože niekedy ma trápi, že množstvo peňazí tam poskytujeme organizáciám a ale obyvateľia v tých príslušných krajinách vôbec nevedia, že to práve sú európske peniaze, ktoré sa tam vo veľkom e, posielajú. Takže na tomto mi veľmi záleží, aby som zvýšil viditeľnosť e, tej e, európskej prítomnosti a európskych, to, že európsky daňoví poplatníci tieto prostriedky poskytujú a aby to bolo viditeľné, to musí byť tiež súčasťou našich politických cieľov. E, drago mi je da ste dobili ovaj resor gospodine hahn jer se većina vanjskopolitičkih ciljeva hrvatskih poklapa Ďakujem pekne. Väčšina problémov, ktoré máme my v Chorvátsku, e, tie spadajú do, pod vaše portfólio. Napríklad otázka Adri, Jadranského koridoru, Takisto aj pokiaľ ide o dopravnú sieť TEN-E, a tu sa predpokladajú dosť veľké investície. Ako je, je treba pripraviť e, Um, aktivity, pokiaľ ide o prepojenie Ďadlanského uh, mora s Jonským morom. Chcela by som sa takisto spýtať, aj vy ste hovorili, že kvalita je dôležitejšia niekedy než rýchlosť. Po európskych voľbách ako vidíte perspektívu um, tejto krajiny Srbska pretože obyvateľia Srbska eh, tiež eh, uznávajú naše hodnoty a mm, chcela by som sa takisto ešte vyjadriť k tomu, že Chorvátsko eh, stále by chcela vyriešiť ešte otázku, z, otázku osôb, ktoré prišli o život počas občianskej vojny v 90. rokoch.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 a ako viete, tie, cesto, tie prepojenia e, dopravné, keď sa človek pozrie už len e, na, na mapu, určite je dôležité mať dopravné prepojenia tak aby, pretože Bosna a Hercegovina je súčasťou Európy a možno v nejakom bližšej či vzdelanejšej budúcnosti by sa mohla stať niečím viac. Ale je treba prepojiť eh, občanov doslovne takto, prepojiť a potom bude až e, možné oveľa viac. E, takže práve aj v rámci mojich predchádzajúceho pôsobenia v Západnom Balkáne je potrebné zabezpečiť prepojenie a treba zabezpečiť prepojenie regiónu, aby sa mohlo rozvíjať, e, ale tiež, aby sa mohli aj vzájomne e, rozvíjať medzi sebou tieto krajiny, aby mohli potom získať už tú európsku perspektívu. Pani Romanescu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, în primul rând... Ďakujem pekne, pán navrhnutý komisár, predovšetkým by som vám chcela zablahoželať k vášmu mandátu, o ktorý sa usilujete. Prajem vám veľa úspechov. Ja som pochopila argumenty, ktoré ste vyjadrili vy, aj predseda Juncker, že chcete pokračovať v prípravách na rozširovanie a že tu sa nebude nič žiadne na bližších 5, ro- 5 rokoch a že k teda, rozšíreniu na 5 rokoch nedôjde. A čo Moldavsko, ktoré už splnilo svoje ciele v roku 2014, ja viem, že ste poskytli podporu Moldavsku počas príprav na rozšírenie a chcela by som vedieť, že či počas vášho mandátu alebo v rámci vášho mandátu budete súhlasiť s posunutím Moldavska o jeden stupeň vyššie pre v rámci eh, rokovaní o prístupe a najmä aj vo vzťahu k tomu, kde sa ocitá Ukrajina a Gruzinsko a tým pádom by to nebol balíček týchto troch štátov spoločne, ako by ste chceli toto riešiť. Absolútne, pani poslankyňa, musíme s každou krajinou nakladať eh, osobitne však my ich budeme ich podporovať a sprevádzať, ale ešte raz musím zodpovedať, že je to suverénne rozhodnutie každej krajiny a jeho obyvateľov, či chcú alebo nechcú a myslím si, že v Moldavsku to bude 6. novembra, kde sa budú rozhodovať o tom, že akým smerom sa chcú uberať. Nie je to celkom tak, že e, ja a Juncker si to e, želáme a že my máme nejaké iné ciele na niečo iné robiť počas 5 rokov, ale my musíme sme sa už jednoducho poučili zo situácie. Čiže keď nejaká krajina sa stane členom, je to predovšetkým, aby som ponechal ten belgický jazyk, či to musí byť predovšetkým um, um, vieme, aké to bolo teda, aké problémy boli s Rumunskom, s absorpčnou kapacitou a podobne vtedy, keď tieto krajiny vstupovali. A jednoducho z tohto dôvodu je dôležité pripraviť sa solidne. To je veľmi dôležité. Čím lepšie sa pripravíme, tým, tým trebalo udržateľnejšie to potom bude. Gratulálok, biztos jelölt úr, annak ismeretében, hogy a következő öt... Nos, pán Hán, Mm, no, počas, už vieme, že počas najbližších 5 rokov ide k ďalšiemu rozšíreniu Európskej únie, preto e, si kladieme tú automatickú otázku, že ako potom vlastne vyvolať dostatočnú motiváciu, alebo ak, jednoducho, či tu nebude potom chýbať takáto motivácia, keď už sa toto predbie. A čo treba teda urobiť preto, aby kandidátske krajiny um, začali sa snažiť plniť z záväzky napríklad e, z ľudských právach a podobne. V prípade e, Srbsko, Kosovo, týchto krajín je veľmi dôležité, aby Európska únia od nich žiadala dodržiavanie e, právneho štátu v týchto, a tiež, e, aby sa rešpektovali menšiny, tam žijú e, Maďari, Srbi a podobne. Čiže veľmi dôležitá je táto otázka z zabezpečenia e, menšín počas ich integrácie. Čo chcete preto urobiť, aby ste zabezpečili ochranu národnostných menšín v týchto krajinách? No, um, um. pán predseda, to je tiež súčasť rokovaní s týmito krajinami. Je to v článku 2 Lisabonskej zmluvy že aj z jedno zo základných práv je ochrana menšín. A jednoducho je rešpektovanie národných nocných menšín veľmi dôležitým príspevkom fungovania spoločnosti. Takže mne, os- mne osobne je e, veľmi ľúto, že takéto veci dokonca budeme musieť e, tlačiť na takéto veci ale často um, jednoducho rešpektovanie menšín podľa nás je veľmi dôležitý krok aj k celkovej prosperite spoločnosti. Toto je jednoducho moje posolstvo, ktoré platí úplne všade a plošne. Ale my takisto musíme eh, splniť svoju úlohu v tejto otázke a myslím si, že práve aj z pohľadu našich kandidátskych krajín. Určite budem z e, tejto práci venovať veľmi seriózne, ale s jasným cieľom, že veci musia byť tak pripravené, aby každý nový e, člen od prvého dňa nebol skutočne len obyčajným členom, ale tzv. full member, teda členom na plný úvezok. Tak aby to, a to predovšetkým je v záujme týchto krajín a ich obyvateľov. A nejako sa nevenujte len tomuto vyjadreniu 5 rokov. Rozhodujúci je ten výsledok a som si istý, že keď za 5 rokov budeme spoločne sedieť a budeme vidieť, že sme urobili veľký krok spoločne, a že spoločne budeme snáď môcť byť uspokojení a že ten Ring of Fire e, sa výrazne e, oslabí a, a že sa to naozaj zmení na e, okruh priateľov. No, ďakujem pekne. Rečník hovorí bez mikrofónu. Danke, Herr Vorsitzender. Pán e, komisár, máte teraz možnosť na záverečné slovo? E, ja som myslel, e, že tie posledné vety už boli aj na zákon toho, čo by mohlo byť moje záverečné vyjadrenie. Ja chcem všetkým veľmi srdečne sa poďakovať za túto diskusiu a je to pre mňa pozitívny zážitok, pretože už druhýkrát to robím a prvýkrát som mal ten pocit, že to nie je ani tak vypočutie, ako skôr e, diskusia, výmena názorov a e, ja e, takto aj chcem pracovať s vami v budúcnosti, aby sme um, spoločnými rozhovormi, um, pozitívnym prístupom um, dospeli k riešeniam, ktoré budeme ďalej potom rozvíjať. My sa na 100% nezhodneme vo všetkom, ale to je v E, zažitej e, demokracii e, nereálne, ale nie je to ani tragické, ale rozhodujúce je, že E, my e, všetci sme poháňaní e, toto spoločnou voľou, aby sme niečo robili v záujme našich občanov a ďalej sa postarili o to, aby Európsky dom pokračil a aby aj v budúcnosti európske záujmy boli zabezpečené a pokiaľ možno lepšie, aby pri zabezpečovaní európskych záujmov sme tiež prispeli k um, budovaniu uh, nášho susedstva, aby tam situácia pre ľudí uh, sa zlepšila, aby um, bola um, bezpečnejšia, aby bola lepšie uh, im zabezpečená perspektíva, aby budúcnosť im umožňovala ostať v týchto štátoch, aby pre seba aj pre svoje deti mali perspektívu. Ja si želám, aby e, v Európe a e, v európskom susedstve mali e, obrovskú cirkuláciu mozgov, kde ľudia budú môcť sa slobodne pohybovať a slobodne žiť a tak to všade vnímať, kde sa to vnímať dá. Ak k tomu budem môcť prispieť na sledujúcich rokoch, tak myslím, že už tak dáme v dejinách e, veľký príspevok, veľmi prispieme do dejin a ja za e, nich 5 rokov už som sa angažoval s e, týmto cieľom a ja potrebujem vašu dôveru, vašu podporu a na ňu sa aj spolieham. Ďakujem pekne, pán komisár. Ako vidíte, toto je priateľský e, výbor, ináč by ste nedostali takýto priateľský aplauz, ale viete si predstaviť, e, že e, počas roka to môže byť aj nie také priateľské, ale ja vidím toto, tento aplauz ako znak to, že si vás vážia. Ďakujem vám za odpovede, ktoré ste nám dali. Nie, určite každý súhlasí s eh, každou odpovedou, eh, ale ja myslím, že tu máme dobré predpoklady na spoluprácu a v prípade, eh, že by sme mali Ehm, sa k tomu nejak vyjadriť, tak e, my e, vám e, chceme poskytnúť dobrú spoluprácu v následujúcich 5 rokoch. Koordinátori sa stretnú v miestnosti 4Q1, aby sme tento list mohli zostaviť.